So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnej, na dnešnej schôdzi výboru pre zasadnutie. A tak že prijali sme návrh dnešného zrokovania je taký, že bod číslo 6 a 7, teda prvá, ktoré sa týka založenia záruky pre zručnosť, skills guarantee, to, toto sa odkladá a takisto aj celoživotné vzdelávanie bodu číslo 7 sa odkladá. Preto by som chcel teraz poukázať na to, že musíme, máme teda dosť veľa programu na dnes, e, takže musím dosť striktne pristupovať a každému rečníkovi poskytnúť len dve minúty, dokonca aj spravodajcom a tieňovým spravodajcom, pretože inak dnes tú schôdzu nezvládneme. S výnimkou, respektíve výnimku majú len experti, ktorí boli pozvaní pokiaľ ide o rokovacie jazyky, máme všetky e, kabiny s výnimkou finčiny, galštiny, malštiny. Takže Môžeme teda považovať e, takisto zápisnicu z 18. 19. apríla, 12. júla, 13. 14. júla e, považovať za schválené zápisnice, lebo nedostali sme žiadne návrhy na pozmenenie. A teraz by som hneď prešiel k bodu číslo 4. A v tomto e, texte hovoríme už aj po nemecky je to ťažký názov tohto dokumentu, ktorý sa teda nazýva e, aproximácia e, práva, administratívne ustanovenia členských štátov. Môžem to po anglicky zopakovať. Ehm, máme dnes vypočutie. 45 minút. Dovolte, aby som teda privítal expertov, sme, po, ktorých sme pozvali. S týmito expertami by sme chceli diskutovať. A samozrejme v tomto prípade Um, máme aj túto speech, teda prejav k tom príslušnej mu textu, takže ja by som teda privítal aj našich uh, hostí, teda pani Ingrid Heindorf, ktorá je z World Future Council a um, predstaviteľka pre ľudské práva, je koordinátorkou ženevskej v kancelárie, pán David Kapoci z US Access Board, pani Sobine Lobník z Mobile Manufacturers Forum a je tam riaditeľka pre komunikácie a pani Anna Lawson z University of Leeds, e, profesorka práva a riaditeľka Centra pre štúdia pre osoby s postihnutím. Takže vítajte všetci u nás. Mm, chcel by som vás požiadať, keďže máme taký nabitý program na dnes, keby sa vám podarilo sa zmestiť do 5 minút s vašim vystúpením. Takže pani Ingrid Heindorf je na mojom zozname ako prvá od expertka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať organizátorom za to, že pripravili tento projekt a že umožnili teda z World Zero Project je svetovým e, projektom pre osoby s postihnutím a naše úlohy sú monitorovať e, situáciu, robiť výskum a prieskum pri hľadaní efektívnych riešení, takisto a potom snažíme sa nájsť spôsob implementácie identifikovaných riešení. My sa venujeme otázke zametnanosti, nezávislému možnosti viesť život, využívaniu počítačov a komunikácií a technológií. Využívanie technológií je, sú podmienkou pre využívanie alebo pre uplatňovanie ľudských práv. Náš e, výskum z roku 2014 poukázal na to, že veľká väčšina tretich krajín nemali dostatočné rozvinuté systémy rýchleho varovania ani e, žiadnu horúcu linku. Štúdie so, z roku 2011 o zemetraseniach dokázali, že 2 e, až 3 krát viac ľudí s postihnutím podľahne príde o život v porovnaní s e, ostatnou populáciou. Ďalej skúmame aj vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie a Takisto tom, technológie zohrávajú v celoživotnom vzdelávaní e, v mimoriadnú úlohu a aj z e, UNESCO uznalo, že e, využívanie technológií v celoživotnom vzdelávaní je jedným zo základných práv, takže aj dnes je potrebné, aby tieto osoby mali telefóny, tablety a podobne. Organizujeme aj kurzy v masovom meradle a využívanie technológií technológií umožňujú. Rečnička je prerušená e, s e, e, predsedom, aby trošku pomalšie robila svoju, svoje vystúpenie, pretože nestačí ani technik posúvať slajdy, ani tlmočnice nezdiajú tlmočiť. Prepašte, nechala som sa uniesť. Takže skúmame aj zamestnateľnosť a dostupnosť. A dostupnosť umožňuje ľuďom sa zamestnať. Náš výskum z roku 2013 poukázal na to, že nedostatok e, možností dostupnosti pracovných miest, vzdelávacích možností verejnej dopravy sú jedným z dôvodov, prečo e, sú opatrenia pre podporu e, vzdelávania osob s postihnutím sú neefektívne, pretože situácia sa, sa sa mení, keď sa využívajú technológie podľa OSD, sa výrazne zmení kvôli automatizácii a do, dostupnosť je dôležitá pre všetkých aj pre ekonomických opa, operátorov a je to stále vnímané ako otázka um, samotného jeho, jeho, výhody pre osoby, ktoré sú s postihnutím, avšak ak je dostupnosť alebo bezbariérovosť všade, majú z toho výhodu všetci, aj tí, ktorí sú napríklad dočasne zranení alebo staršie osoby a podobne. Podľa prieskumov v roku 2013 a 2014 sa v respekt, štúdie sa predpokladá, že v sa zvýši počet e, ľudí vo veku na 60 rokov o 56 e, Takže určite je veľmi dôležité e, takisto aj zabezpečenie bezbariérovosti prináša takisto aj možnosti pre biznis Viedla by som teda závery z nášho prieskumu. Priam, právne záväzný dokument prináša jasnú výhodu. Je dôležité vziať do úvahy všetky rozmery plnej koncepcie bezbariérovosti a dostupnosti, ktorá vzýšla z tejto štúdie, vrátanie sociálnych, intelektuálnych, komunikačných, inštitucionálnych, fyzických a ekonomických dostupností. A tento projekt napríklad zdôraznil e, intelektuálny rozmer, na ktorý sa často zabúda, a európske normy, ktoré umožňujú, aby sa informácie dali ľahko čítať a aj chápať. To by pomohlo nielen osobám s postihnutím, ale aj e, tí, deťom do, 15 rokov, ktoré majú ťažkosti s čítaním, ako aj pre 75 miliónov Európanov, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, majú aj e, problémy s písaním a čítaním. Takže produkty a služby tiež e, môžu byť využité aj takýmito osobami, ale táto osoba, bu- ten, tieto služby budú môcť byť využité len vtedy, keď, e, tie, keď to, tieto služby budú dostupné. Je dôležité vytvoriť prístup e, univerzálny univerzálneho dizajnu tak, aby to mohli využívať čo najviac ľudí, bez toho, aby sa to muselo nejakým spôsobom upravovať alebo obohacovať a osobitné vlastnosti. V závere by som chcela zablahoželať všetkým, ktorí pracovali na návrhu eh, z Európskeho mm, zákona o mm, prístupnosti dostupnosti. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo Davidovi Kapocimu eh, z US Access Board. Yeah. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za možnosť, že sa ešte môžem vyjadriť. Mám viac ako 30 rokov skúseností z práce s osobami s postihnutím. Bol som jedným z poradcov, ktorý e, poskytoval poradenstvo e, Európskemu kongresu a takisto som bol zodpovedný za viac ako 20 právnych aktov, ktoré sa týkali e, bezbariérovosti alebo dostupnosti alebo osob s postihnutím. A na ďalších 14 som sa takisto zúčastnil, takže mám takéto skúsenosti. A pripravil som aj pripomienky k európskemu e, zákonu. Mám svoje vlastné aj pripomienky nášho, e, našeho federálneho úradu. Prečo teda je dobre pri, e, ak, aký je teda rozsah pôsobnosti. Ja som bol prekvapený z toho, že ste to, náš rozsah pôsobnosti rozšírili na, na verejné priestory, verejné budovy, e, takisto pre mestskú hromadnú dopravu alebo hromadnú dopravu a podobne. E, Ehm, my u nás e, máme v federálne budovy, ehm, takisto administratívne budovy, e, súdne priestory, reštaurácie, ehm, divadlá, kina, rôzne športové, kultúrne zariadenia, a takisto aj vypracovali sme takisto aj práva prístupnosti pre pláže, takisto máme e, presne určené normy pre parkovanie, e, pre, prechody prechodcov a podobne. A je tam, kde ide o verejný prístup, tak návrh nášho zákona už je v tomto pripravený. Dôležité je, aby to všetko mohlo fungovať tak, aby to bolo funkčné. Chcel by som vysvetliť, v roku 1991 sme vydali tzv. zákon, ktorý obsahoval usmernenia pre Ameri- e, pre e, dostupnosť pre americké európskych občanov s postihnutím a takisto tam boli aj pokyny e, s tým, že pokyny pre používanie bezariadových zariadení musia byť e, dostupné pre osoby, ktoré majú posti- s postihnutím a takisto aj osoby, ktoré majú e, zrakové postihnutie. A takisto budú musieť byť aj pokyny v brejlovom písme. Avšak neboli použiteľné e, napríklad e, ATM z e, bankomaty pre osoby so zrakovým postihnutím, preto boli potom vybavené audiozariadením. A takisto sa tento prípad dostal aj na súd, ale rozsudok nebol dostatočne špecifický, takže audiový výstup nebol požadovaný. A my sme potom v roku 2004 revidovali naše úsmernenia s tým, že sme požadovali, aby potom bankomaty e, mohli, mali osobitnú klávesnicu a nové, nové fyzické výzor, iné rozmery, nízku výšku a podobne, čiže momentálne je viac ako tisíc um, bankomatov v Spojených štátoch, ktoré sú ovládané hlasom. Takisto je veľmi dôležité využiť aj kritéria výkonnosti, ale my takisto požadujeme aj merateľné technické kritéria, čiže jednak technické kritéria, ktoré reagujú na požiadavky produktu, potom nemusíte skúmať funkčnosť, ale funkčnosť musí byť skúmaná pre vyhodnotenie produktu a pre príslušné technológie. Len keď produkt je naozaj e, nevyriešený technickými ustanoveniami, potom budete skú- musíte skúmať aj funkčné kritéria. jednotlivé normy sa neustále aktualizujú napríklad takisto je tu aj nová norma pre verejné obstarávanie. Ehm, je tu nová norma e e, EN 301.549 to obsahuje aj funkčné kritéria pre funkčnú výkonnosť Po tretie, takisto by som chcel upozorniť eh, na to, aby sa značka, ktorá označuje tovary a služby, ktoré sú určené pre osoby s postihnutím, aby mali len na splnené funkčné požiadavky, ale funkčné požiadavky sa veľmi ťažko merajú. Napríklad uvidel som príklad toho bankomatu, ako nemusí byť ten istý produkt rovnaký, alebo produkt, ktorý obsahuje e, alebo je určený pre zlepšenie dostupnosti s označením CE, aj tak nemusí byť výhodou pre spotrebiteľov, napríklad e, bankomaty. E, ak e, by neboli dostatočne znížené, tak by aj tak nemohli plniť svoju funkciu. Čiže mm, Dá sa teda, že výrobcovia sa môžu potom rozhodnúť, aký je teda ten konečný produkt. A my a napokon by som vás chcel, by som chcel naliehať, aby ste naozaj mali dostatočnú schému pre vymožiteľnosť tohto práva tam, kde je to potrebné. Naše eh, zákony, sú, ktoré sa týkajú dostupnosti pre um, osoby s postihnutím, tie spadajú pod občianské právo a takéto potom možnosti na právnych prostriedkov, ktoré vyplývajú z uplatňovania občanského práva, potom majú aj na súde. Ale určite je veľmi vymožiteľnosť tohto, týchto zákonov je, je zásadné, pretože ak sa tieto zákony dodržiavajú, tak sú vlastne um, neprinášajú ten príslušný um, užitok. Predseda Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani Sabine Lobby. Nix Mobile Manufacturers. Ďakujem vám pekne za slovo. Pripravil som si PowerPointovú prezentáciu, tak som rozmýšľal, že kde sa zobrazí. Yes, perfect. Many thanks. Výborne, ďakujem pekne. Takže v prvom rade chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali, aby sme sa vyjadrili k európskej legislatíve o dostupnosti služieb. Ja zastupujem fórum výrobcov mobilných aplikácií, to je Medzinárodná asociácia výrobcov telekomunikačného zariadenia. My sme pracovali na mobilnej prístupnosti už viac ako 8 rokov a hmatateľné výsledky tejto práce a tohoto úsilia sú databáza GARI. To je online databáza, ktorá predstavuje informácie ohľadom dostupných mobilov, aplikácií a tabletov. Dnes v tejto aplikácii nájdete informácie o 1200 pardon, o 1200 mobilných a telefónoch s prvkami prístupnosti a takisto aj s databázami, ktoré sú v 16 a časom už 17 jazykov. Keď hovoríme o európskom e, práve alebo legislatíve e, požiadavkách na prístupnosť, tak chcem e, počerknúť to, že absolútne zdieľame ten celkový cieľ, aby sme dali právomoci možnosť spotrebiteľovi, aby využili dostupnosť a prístupnosť, aby sme ďalej prístupnosť zlepšovali a prehlbovali. 18 firiem, ktoré sú aktívne zapojené do projektu GARI, sú odhodlané naďalej nahlasovať tieto prvky prístupnosti, ktoré sú už dnes prístupné na zariadeniach k dnešnému dňu a zároveň vytvoriť aj výmenu názorov s jednotlivými aktérmi, najmä so zástupcami tejto komunity, komunity z nevyhodnených občanov prostredníctvom platformy GARI. Hlavnou misiou projektu GARI je poskytovať informácie o existujúcich riešeniach pre spotrebiteľov a zároveň dávať možnosti spotrebiteľom, aby našli také riešenie, ktoré im bude najlepšie vyhovovať. A za, samozrejme, ak máte prvky prístupnosti produktu, ktorý je uvedený, ktoré sú uvedené vedľa seba, tak to povzbudzuje aj hospodárskú súťaž priamo na trhu. Teraz by som rada počerkla dva aspekty, ktoré už spomínal David vo svojom vystúpení predo mnou a práve je to označenie CE a otázka funkčného prístupu. Čo sa týka CE, označenie, označenie je podľa mňa veľmi dôležité chápať, že to je prístup všetko alebo nič. Takže ak označenie CE má byť využité pre prístupnosť, tak výrobcovia potrebujú mať možnosť povedať áno, toto zariadenie je prístupné a môžem tam dať CE označenie alebo nie. Prístupnosť ale nefunguje takto binárne. A preto by som rada využila dva veľmi konkrétne príklady, aby sme vám ukázali, čo tým myslíme. Máme teraz na obrazovke dve zariadenia, ktoré sú dostupné dnes na trhu. Je to zariadenie A, ktoré má veľmi veľa rôznych prvkov, ktoré zabezpečujú, že sú dostupné, prístupné pre osoby so zniženou, so zniženou rozoznateľnosťou zraku. Čiže je tam zväčšovacia funkcia zoom v rámci e, webového prehľadača, a prispôsobiteľnú veľkosť fontu, ale nemá to napríklad predinštalovanú e, čítačku obrazoviek, ani to nemá čítačku pre braille, podporu pre brajlové písmo. Takže úplne e, slepé osoby ho nemôžu využívať. Zredenie B má mnoho rôznych prvkov, ktoré, to využívajú, ktoré môžu využívať hlucho neme osoby. Ehm, sú tam napríklad možnosti znakovej komunikácie, kompatibilita s textovým telefónom, vizuálne upozornenia, ale nemá napríklad zlepšenú kvalitu ehm, hovorov alebo ehm, pomôcky pre osoby so zníženou kvalitou e, sluchu. Takže na základe európskeho práva o prístupnosti ani jedno z tohto zredení by nemohlo byť umiestnené na trh, pretože CE označenie ide e, na báze všetko alebo nič. Takže hoci tieto zredenia sú veľmi prístupné, nebudú, nemôžu byť už ďalej umiestňované na trh. Čo sa týka druhého aspektu, a to je funkčný prístup, e, my neveríme, že súčasný, e, súčasný zákon o prístupnosti nie je, je napísaný funkčným spôsobom. Konkrétny príklad. V prílohe 1 dnes sa hovorí, je tu požiadavka, že zabezpečiť eh, možnosť alternatívnej farby eh, pre odoslanie informácie. Funkčný prístup, ako ho predpisuje aj štandard eh, prístupnosti EN 301-549, by hovoril, že IKT musí zabezpečiť minimálne jeden formát fungovania, ktorý nevyžaduje vnímanie farieb zo strany užívateľa. Takže vidíte, že je tu oveľa viac priestoru pre, preto, aby priemysel dokázal odpovedať na túto špecifickú požiadavku. Teraz by som rada opäť zdôraznila ten všeobecne vzdialený cieľ a síce posilňovať právomoci spotrebiteľa. Súhlasíme s tým, že naozaj by tá povinnosť mala byť na strane ekonomického operátora, aby informoval spotrebiteľov, aby im dal všetky nevyhnutné informácie o existujúcich riešeniach, ktoré sú už dnes k dispozícii na trhu. My si myslíme, že by tu mal byť takýto funkčný prístup v tomto smere a zároveň odporúčame, aby sme sa sústredili na tú reportingovú stránku namiesto len označenia CE. V dôvodu krátkosti času nepôjdem do detailov ďalších eh, eh, slajdov, ktoré tu mám, ale my si jednoducho nemyslíme, že súčasné systémy označovania CE naplňajú tie ciele, ktoré sme si vytýčili spoločne. Na záver by som rada zdôraznila, že veľmi radi budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a komisiou, aby sme dosiahli naše spoločné ciele a zároveň aby sme našli dobrý spôsob, ako sa k ním dopracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Anny Hausen z Univerzity v Líce. Nech sa páči switched it on. Thank you very much. It's here. Right on. Thank you. Is that okay then? okay, many thanks, Chair. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Naozaj som veľmi rada, že tu dnes môže byť na pôde Európskeho parlamentu, ktorý má dlhú a hrdú históriu podporovania práv osôb so znevýhodnením. Budem dnes hovoriť o právnych imperatívoch a o e, morálnom e, zdôvodnení Európskeho zákona o prístupnosti. Pôvodne som chcela hovoriť len o tých e, legálnych záväzkoch a príležitostiach, ale vzal sa mi nesprávne opustiť tú, tú morálnu stránku problému. Takže v prvom rade, aký je ten právny imperatív? Ten vyplýva z dohovoru OSN o právach osôb so znevýhodnením, takže v podstate to je zakotvené v medzárodnom práve. Tento dohovor, ako všetci viete, bol ratifikovaný veľkou väčšinou členských štátov, myslím si, že všetky členské štáty okrem jedného, ratifikovala ho aj Európska únia. História Európskej únie pri implementovaní záväzkov CRPD posudzuje aj monitorovací výbor na posledný minulý rok a tento monitorovací výbor špecificky upriamil pozornosť na dôležitosť tohoto navrhovaného európskeho zákona o prístupnosti a apeloval na Európsku úniu, aby to čo najskôr schválila. Povinnosti o prístupnosti z CRPD sú primárne vytýčené v článku 9 tohoto dokumentu, ten vyžaduje, aby e, zmluvné strany, teda v tomto prípade Európska únia, aby zabezpečili prístup na e, rovnakej báze ako ostatným oblasti fyzického prostredia, informácie, telekomunikácie, dopravy, technológií a ostatných oblastí života, rovnako ako aj služieb, ktoré sú poskytované verejnosti. A zároveň je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré to dosiahnu. Tieto opatrenia zahrňajú identifikovať a odstrániť prekážky, schváliť a implementovať minimálne štandardy a usmernenia a takisto propagovať, navrhovať a vyvíjať a distribuovať dostupné informačno-komunikačné technológie. Takže je to pomerne špecifické čo do záväzkov, ktoré vyplývajú pre jednotlivé zmluvné strany. Takisto, čo sa týka špecifického obsahu článku 9 a ostatných ďalších podstatných článkov tejto zmluvy, tak prístupnosť sa zdá byť jedným z tých základných princípov CRPD. To znamená, že je to naozaj prierezová záležitosť, ktorá zdôrazňuje alebo počerkuje, že to je prístupové právo, právo prístupové brány, lebo bez tejto prístupnosti sa všetky ostatné ľudské práva stavajú zbytočné pre veľké množstvo znevýhodnených osôb. Ešte jedna posledná téma k RPD, to je článok 4.3, ktorý vyžaduje, aby zmluvné strany, signatári tohoto protokolu, aby konzultovali túto legislatívu aj so zástupcami alebo organizáciami združujúcimi osoby so znevýhodnením a to vo všetkých oblastiach implementácie dohovoru do každodenného života. A to je naozaj mimoriadne dôležité v tomto kontexte prístupnosti. Dobre, poďme teraz ďalej. Poďme k otázkam právnych príležitostí. Keď teda hovoríme o tomto právnom imperatíve, ktorý vyplýva zo záväzkov v oblasti ľudských práv, ktorým sa Európska únia zaviazala spolu s takmer všetkými členskými štátmi, prostredníctvom tohoto Európskeho zákona o prístupnosti tu vzniká možnosť dosiahnuť zvýšené, zlepšené fungovanie vnútorného trhu, zároveň je tu možnosť zbaviť sa a vyhnúť, tvorbe, vyhnúť sa tvorbe nových prekážok v obchode, napríklad v oblasti inkonzistentných štandardov v oblasti prístupnosti a tie budú naozaj stále viac dôležité aj na národnej úrovni, tak ako sa členské štáty snažia odpovedať na svoje povinnosti vyplývajúce z CRPD. Okrem toho, európska legislatíva o prístupnosti dáva Európskej únii možnosť eh, vysvetliť, vyjasniť tento význam prístupnosti ak sa to objavuje v iných európskych legislatívnych dokumentoch, ako napríklad v smerniciach o verejnom obstarávaní alebo e, napríklad aj v kontexte audio, audiovizuálnych služieb a umení. Teraz keď sa pozrieme na ten morálny aspekt, tak nedostatok prístupnosti má svoju cenu. My si myslíme, že my vždy hovoríme o cene za dosiahnutie prístupnosti, ale nedostatok prístupnosti má svoju e, cenovku. Nedostupná technológia má svoju cenu a to sa jednoznačne prejavuje v dvoch prípadoch, ktoré vypočul aj Európsky, teda výbor OSN pre práva osôb s znevýhodnením. Sú to najmä prípady e, v Maďarsku, e, ktoré hovorili o neprístupných e, autobankomatoch. Veľká časť výskumu hovorí, že nedostupné bankomaty ohrozujú osoby so znevýhodením. Znamená to, že tieto osoby musia poskytovať svoje detaily o bankových e, číslach, o svoje PIN čísla napríklad dávajú iným osobám. A toto posilňuje riziko možnosti e, zneužitia voči osobom s a takisto to znamená aj to, že nie sú ani poistené e, bankovými poistnými schémami, ktoré, keďže banky odmietajú to, aby bol napríklad PIN kód sprístupnený niekomu inému ako držiteľovi účtu. E, ďalší prípad bola, bol Jungelin versus Švédsko. A myslím si, že to je téma, ktorá sa týka mnohých ľudí v tomto výbore, alebo sa týka zamestnanosti. Bola to otázka nedostupného internetu zo strany veľkého verejného zamestnávateľa, čo spôsobilo, že osoba e, osoba so zrakovým znevýhodením nemohla získať e, zamestnanie, keďže sprístupnenie internetu by bolo príliš drahé, hoci by mohla byť najlepšou uchádzačkou o dané pracovné miesto. Môžeme to ilustrovať aj iným spôsobom. Ingrid to ale už e, spravila naozaj veľmi dobre a obsažne. Takže na záver, Európska únia a členské štáty majú povinnosť konať. Je tu cena, ktorú platíme za nedostupný dizajn, neprístupný cena, dizajn, najmä v oblasti citového a emočného zdravia. Túto cenu znášajú najmä starší občania a občania so znevýhodnením. Európsky zákon, európska legislatíva o prístupnosti je šanca na zmenu. Keď diskutujeme o tom, ako tento návrh posilniť a zlepšiť, nesmieme zabúdať na fakt, že je to mimoriadne dôležité opatrenie, ktoré Európska únia a členské štáty zmluvne musia naplniť. So, allen Expertinnen und Experten recht herzlich. Takže našim expertom by som chcel poďakovať za vaše príspevky. A teraz v druhom poradí budú hovoriť spravodajca, spredemi spravodajcovia. Spravodajcom je Adam Koša. Adam, na dve minúty no, ti dám slovo, nech sa páči.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 sa priamiť pozornosť na jeden nedostatok, niečo, čo mi chýbalo, a to, že niekto, kto zastupuje Európsky fórum pre osoby s postihnutím, e, ten, táto organizácia by tiež mohla byť zastúpená. Mohli by sme uviesť aj príklad, e, keby bol predseda aj zástupcom tejto e, organizácie, na, mohol dať slovo, aby takisto mohli povedať za post, e, osoby s postihnutím niečo povedať. E, ja by som chcel povedať, že som pre mňa aj pre spolu spravodajcov bola toto, táto správa veľká výzva. Predseda, ďakujem. Teraz nasleduje Richard Howitt. Richard Howitt nie je prítomný, tak e, teraz má slovo Helga Stevens. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem privítať všetkých zastupcov tejto organizácie na tomto vypočutí. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme využili túto príležitosť na to, aby sme ozrejmili túto problematiku, aby sa nehovorilo. Tak ako aj náš kolega, by som chcela zdôrazniť to, že je veľmi dôležité hovoriť o práci takýchto organizácií, ktoré zastupujú ľudí s, so zdravotným znevýhodnením. Ja viem, že mm, aj budeme mať e, na ďalšom zasadnutí príležitosť tomu sa venovať opätovne. A chcem si teraz vypočuť e, zástupcov Európskeho fóra, konkrétne osôb, ktoré práve takéto zdravotné znevýhodnenie majú, takže chcela by som ich tomu vyzvať. Ďakujem pekne. E, samozrejme, budete mať príležitosť. Teraz dostáva slovo Maria Harking. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu prezentáciu. Odpravedlňujem sa, že som neprišla na čas tak, aby som si vypočula všetky prezentácie, ale mám tu pár poznámok. Chcem najprv poďakovať všetkým vystupujúcim. Bol to veľmi dobrý úvod. Vypočuli sme si iný pohľad na vec, čo je veľmi dobré. Musíme si vypočuť totiž to všetky alternatívne riešenia. A takisto sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a s expertami z tejto oblasti. Tiež chcem vyjadriť svoje potešenie z toho, že sa zase toho veľa naučím, že budem si môcť všeličo vypočuť skúsenosti aj ľudí prichádzajúcich z iných krajín. V tomto zmysle dúfam, že budeme môcť povedať, že sa nám podarí vypracovať dobrý dokument, tak ako aj iní tieňoví spravodajcovia aj ja. Chcem povedať, že sa teším na spoluprácu s kolegom pánom Davidom košom a dúfam, že to bude viesť k norme o prístupe, ktoré z veľkej časti ovplyvní život tých, ktorí žijú so zdravotným znevýhodnením. Ďakujem pekne. A teraz Kosta Linka tu nie je, takže Tatiana Ždanoka nie, tá tu tiež nie je prítomná. Či? Diana Canuka. Tatiana Ždanoka. Being... Ďakujem pekne. Tiež sa ospravedlňujem za to, že som len tesne pred chvíľočkou došla na toto zasadnutie. Mala som totiž to problémy po ceste. Všimol som si, že tu riešime otázku nedostatku zastúpenia Eh, neziskových organizácií na tomto vypočutí. Ja som počula takéto stiažnosti, že by sme tu mali mať eh, zastúpených rôznych eh, zastupcov neziskových organizácií a celý tento sektor. Je to totiž to základný princíp pre prístup, pre zabezpečenie prístupu k tomuto Materiál nedelen o technické zabezpečenie prístupu k jednotlivým službám a ďalším oblastiam života, ale takisto ide aj o ďalšie oblasti e, výboru pre zamestnanosť. Takže by sme mali tento dokument obohatiť práve o ďalšie stanoviska. Mali by sme tú pridanú hodnotu e, mu pridať a zamyslieť sa na podmienkami osôb, ktorých sa týka tento problém, pokiaľ ide o sociálny prístup k službám a k výrobkom. Toľko za mňa, ďakujem. Ďakujem. Ani ďalšieho kolegu nevidím. Dominik Marta. Minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o zdravotné znevýhodnenie, myslím si, že je to dôležitá téma a preto chcem poďakovať aj za toto vypočutie a takisto aj všetkým rečníkom za to, že sa vyjadrili. Ale návrh smernice komisie sa zameriava na prispätie k lepšiemu e, fungovaniu vnútorného trhu, takisto aj na obmedzenia prekažok pre voľný pohyb osôb, pohyb, tovaru a tak ďalej a takisto aj na zabezpečenie samostatnosti všetkých e, v spoločnosti. Avšak keď toto tak roztriedíme, pokiaľ ide o harmonizáciu ceny a o finančné obmedzenia, samozrejme zo strany podnikov, e, tá otázka je závaznejšia, takisto aj je tu otázka jednotlivých e, územných celkov a tiež e, verejného, verejných zákazok, čiže verejných prieskumov. Hm, e, zdalo by sa, že táto otázka zdravotného znevýhodnenia ako keby bola zneužitá v prospech jednotného trhu práve v rámci tejto otázky, pretože stáva sa to akýmsi e, akousi zámienkou preto, aby sa vytvarila nová legislatíva a takisto, aby sa zjednotil tento trh. A preto dokončenie No, fyzického prístupu a takisto aj prístup k jednotlivým produktom by mohol vyvolávať zmetok u ľudí a takisto aj mohol by byť nepochopiteľný správne. O to viacej, že ratifikácia e, UNCRPD zo strany samotnej únie by mohla predstavovať e, trojský trojského konia, ktorý by mohol nabúrať e, jednotný trh a takisto e, by mohol vyslať taký signál, že Európska únia je len federalistický zhluk. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz odozdám slovo ďalším dvom rečníkom, ktorí by sa prihla- chceli prihlásiť do diskusie. Dúfam, že nemáte nič proti tomu, aby sme im dali slovo. k návrhu Adama Koši, pánovi riaditeľovi Martanovi, riaditeľovi CDF a potom dostane slovo ešte samotný pán spravodajca. Nech sa páči, Drike. Thank you very much for giving me the floor. My name is Catherine Nocton from... Ďakujem pekne. Eh, Volám sa Katrin Vetken z Európskeho fóra pre ľudí so zdravotným znevýhodnením EDF a ľudí, eh, ktorí eh, zastupujú Európanov s zdravotným znevýhodnením. Už veľa rokov presadzujeme spracovanie európskej legislatívy zameranej práve na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Počas tohto volebného obdobia sa takisto tomuto venujeme. Chcem poďakovať za to, že ste nám dali slovo, že ste nám dali možnosť spolupracovať aj s ďalšími kolegami v Európskom parlamente a tým pádom, že budeme môcť sa posnažiť zmysluplne za eh, reprezentovať tu ľudí eh, rôznych eh, organizácií eh, v rámci tejto oblasti, ktorá nám leží. Na srdci nemáme možnosť zmeniť život viac ako 80 miliónov obyvateľov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenia, viac ako 190 miliónov ľudí, ktorí sú medzi staršími spoluobčanmi, ak toto príjmeme s zodpovedajúcim spôsobom. Títo ľudia budú môcť využívať bankové a takisto aj predajné služby bez akýchkoľvek prekážok. Ide o to, aby sme spracovali túto normu tak, aby bola dostatočne efektívna a aby sme rozšírili jej obsah pôsobnosti. Na tom stále pracujeme spoločne s výborom pre zamestnanosť a snažíme sa urobiť preto, aby to bol robustný predpis. Väčšina z nás uh, si uvedomuje, že keď bude bankomat e, možno raz dostupný, ale budova potom nie, tak to nemá žiaden zmysel. A bolo by to iba kontraproduktívne, pokiaľ ide o samotnú legislatívu. Keď hovoríme o rozšírení rozsahu pôsobnosti, tak musíme sa snažiť e, zabezpečiť zmysluplnosť. To isté platí aj preto, že zákon je len do tej miery robustný, ako je robustný jeho vymáhateľnosť a vykonateľnosť. Naviac platí, že výnimky a odchýlky z celkového znenia musia byť uplatňované vnímané naozaj len veľmi opatrne. My chceme na toto pamätať eh, aj počas rokovania o, eh, tomto, o tejto legislatíve. Chceme, aby to bola tak mm, zodpovedal tej predstave, ktorú máme. Chceme, aby táto legislatíva naozaj vydržala počas eh, celej doby toho nadchádzajúceho volebného obdobia. Teraz musím vyjadriť e, niečo veľmi rýchlo. Kolegovia, ktorí tu nie sú, e, tak chcem e, poprosiť zástupcov jednotlivých politických skupín, aby sa napriamo vyjadrili, ak tu nemáte vašich ďalších kolegov za skupinu ACD. Možno, že ste nevideli moju tabulku, že som ju dvíhala. Som veľmi rada, že toto fórum je príležitosť opätovne sa vyjadriť na danú tému. Spravodajca e, síce e, počas e, predchádzajúceho zasadnutia nedal tento návrh. Na zoznamy sme to zamietli, avšak ja som veľmi rada, že teraz máme príležitosť sa k tomu znovu vyjadriť. Nejde len o to, aby sme si potrebovali tieto veci interne, ale aby sme vyslali signál priamo tým osôb, ktoré sú zainteresované, ktorých sa to týka. Čiže nejde o to, aby sme bojovali za národné záujmy v rámci vnútorného trhu, ale Samozrejme, že spotrebitelia veľmi dobre vedia, že používajú tie produkty, ktoré pochádzajú z vnútorného trhu vo svojom celku. Oni si to uvedomujú. A myslím si, že najväčší problém v Európe je nasledovný. Rada sa zameriava vždy na smernice ktoré sú horizontálneho charakteru, je treba reagovať veľmi rýchlo. A keď eh, na úrovni rady je eh, blokácia, tak potom je potrebné zareagovať na úrovni parlamentu. Myslím, že to je zásadné. Pokiaľ ide o samotný prístup k bývaniu, ktoré by bolo adaptované práve takýmto osobám, zabezpečenie ich e, poistenia a tak ďalej. Toto všetko pre osoby, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, myslím, že to je zásadná potreba, o ktorej by sme sa mali e, vyjadrovať. A, pretože, a preto aj je veľmi vhodné túto tému tu na stole máte. Je potrebné preskúmať konkrétnejšie tie návrhy zo strany komisie, ktoré sa dotýkajú, aby sme ešte zlepšili ich znenie. Ako by sme mohli e, sa tomu venovať? Na tým by sme sa mali zamyslieť. Ďakujem. A ak by ste nám mohli písomne predložiť vaše návrhy, bolo by to veľmi užitočné pre ďalšiu našu prácu. Anna Grik. Ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým zúčastneným. Ide e, o návrh komisie, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa e, prístupu osôb so zdravotným znevýhodnením k e, službám a k produktom. Takže myslím si, že urobíme všetko preto, aby toto bolo zabezpečené. Chcel by som ozrejmiť niekoľko presnejších faktov ktoré sa mi zdajú byť potrebné. Máme tu hlavne dva body, ktoré mi ležia na srdci, a to je uznávanie slepeckých psov v Nemecku, v niektorých eh, mnohých eh, štátoch Európskej únie. O tom stále hovoríme. Hovoríme o tom probléme, ktorým sa boria eh, práve osoby, ktoré ehm, sú nevidiace a ktoré, keď sa chcú vybrať na prechádzku alebo do verejnej dopravy, alebo či chcú ísť na nákupy, tak nemôžu v podstate tam vstúpiť alebo využiť tieto služby so svojím slepeckým psom, pretože sú odtiaľ vykazaní. Čiže mali by sme čierne na bielom toto právo zakomponovať, že uh, osoba nevidiaca má právo, aby ju slobodsky pes vždy doprevádzal. Toto sa mi zdá byť veľmi dôležité. Čiže právo nevidiacich osôb na vodiaceho psa. Veľmi veľa o tom hovoríme eh, v obchodných eh, centrách eh, alebo v rámci verejnej hromadnej dopravy. Proste osoby, ktoré nemôžu využívať služby verejnej hromadnej dopravy alebo dokonca sú vykazané odtiaľ, pretože majú práve so sebou vodiaceho psa a toto všetko by sme mali zohľadniť. Sú to mnohé osoby, ktoré by naozaj boli veľmi šťastné, keby sme mohli toto čierno na bielom zakomponovať eh, do tejto legislatívy. Ďalej, pokiaľ napríklad ide o britskú normu, ktorá zakazuje všetky zákazy, ktoré by sa týkali práva tehotných e, alebo kojacích žien na to, aby mohli svoje deti kdekoľvek nakojiť. Niečo v podobnom duchu. Ďakujem. Nevedel som, že takisto aj kojenie je jedno z handicapov alebo zdravotných znevýhodnení. Dobre, takže teraz si vypočujeme pána spravodajcu dve minúty. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm a hozzászólást. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za vaše vystúpenia. Nie som si celkom istý, že či toto vypočutie e, aj s môjim e, vystúpením niečo zmení alebo nie. Ja som chcel hlavne, aby sa dostal k slovu aj zástupca osoby, osôb s postihnutím tohto fóra. Ale mnohé z, z vystúpení zdôraznili, že tento rozsah pôsobnosti je príliš obmedzený. Ale keď e, nebudú predpisy predpisovať, akým majú presne vyzerať produkty, keď nebudú existovať jednoducho predpisy, ako e, majú vyzerať produkty, služby a podobne, dovtedy budú stále mať e, osoby s postihnutím problémy. Takže požiadavky nemôžu byť e, nejakým spôsobom obmedzované. Práve naopak, mal, mali by byť neobmedzované a možnosti pre osoby s postihnutím by mali byť neobmedzené, aj pokiaľ ide o využívanie produktov alebo služieb. A chcel by som poukázať na to, že problémy s, s postihnutia nesmú byť e, zamiešané alebo nemôžu sa stať predmetom politických hier či politického boja, ale, pretože ide predovšetkým o ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto sme vlastne na dnes ukončili túto rozprávu a chcel by som požiadať aj našich expertov, aby pokiaľ majú určité návrhy alebo pozmeňujúce návrhy alebo niečo, čo by chceli doplniť aj do správy, aby e, poslali svoje návrhy spravodajcovi alebo tieňovým spravodajcom. Chcel by som takisto aj poďakovať za záznam e, za prepis vystúpenia a takisto ďakujem aj um, tlmočníkom do posunú Čiže pokiaľ ide o, o ďalší plán, tak e, budeme potom až e, um, predkladanie na pozmeňujúce návrhy 20. október a my ich posúdime 29. novembra, potom budeme hlasovať 25. 6. januára a Hlasovanie vo výbore IMKO bude vo februári 2017 a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Teda s ďalším bodom programu je Európsky pilier sociálnych práv a spravodajkyňou je pani Maria Joao Rodriguez. A nezabudám na vás teda obdržíte sa chvíľku slovo. Takisto by som chcela privítať pána Elena Leostrena, ktorý e, je tu za, za Európsku komisiu a je osobitným poradcom predsedu Junckera. A chcel by som ešte pripomenúť, že rečnícky čas na dnes je dve minúty. E, pre týchto prišiel neskôr a to platí aj pre spravodajkyňu Mario Joao Rodriguez a pre expertov máme vyhradených 10 minút. Takže Maria, nech sa páči. Uh, thanks, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Pre mňa je, je toto veľká čest, že môžem prezentovať výsledok svojej práce s kolegami v tomto výbore. Uh, chcela by som a poďakovať za to, že pripravili sme dobrú správu, pretože si myslím, že potrebujeme mať euro, silný európsky pilier sociálnych práv, ktorý e, bude riešiť obavy občanov tak, e, aby sa im umožnilo, rie, aby umožnilo riešenie situácie a e, aby sa opätovne nastorila rovnováha v, v Európskej únii aj v rámci eurozóny Cieľom je teda dosiahnuť záväznú dohodu, ak by bolo možné, medzi parlamentom a Európskou radou, takisto aj s zapojením sociálnych partnerov a táto záväzná dohoda, ktorá by obsahovala aj konkrétnu cestovnú mapu s konkrétnymi opatreniami na uplatňovanie a implementáciu tohto piliera. Pokiaľ ide o tie konkrétne opatrenia, návrh, ktorý ja navrhujem, Volám no potom, aby tu boli silné myšlienky, pokiaľ ide o účasť na e, pracovnom trhu a tá skills guarantee, to by vlastne malo byť e, novým právom, tá záruka zručnosti, najmä v boji proti digitálnej negramotnosti. Takisto treba zabezpečiť rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Na tom treba pracovať ďalej aj tým, že sa budú zabezpečovať aj lepšie, um, lepší súlad medzi prácou a rodinným životom. A takisto je treba zabezpečiť slušné pracovné podmienky pre všetkých zamestnaných bez ohľadu na to, že akú majú formu zamestnania a nesmieme zabúdať aj na dôsledky súčasnej digitálnej revolúcie. Preto navrhujeme aby sme vytvorili alebo pripravili smernicu, ktorá bude zabezpečovať e, spravodlivé podmienky pre všetky formy zamestnania. A pokiaľ ide o riešenie sociálnych rizík, nových rizik a aj starých rizik, my zdôrazňujeme potrebu záruky pre deti, záruky pre mládež, ale takisto je potrebné riešiť aj um, pracujúcej chudoby a takisto aj riziko chudoby pre tých, ktorí sú odkázaní na najnižší príjem. Takisto tu treba zať do úvahy aj problém dôchodkov, pretože tiež e, vieme, že tu tiež je aktívne starnutie, ale v každom prípade najdôležitejšie je zabezpečiť eh, vysokú mieru zamestnanosti. A napokon potrebujeme mať ale eh, dobre eh, nástroje, to znamená dobrá legislatíva, dobrá správa vec, vecí verejných, dobré uplatňovanie sociálnych ukazovateľov a z indikátorov. Ja takisto, ja by som aj chcela navrhnúť sociálny kódex a tam, kde vidíme určité sociálne problémy alebo nerovnováhy, tam by sme mali spustiť e, e, konanie a silnejšie uplatňovanie prostriedkov. A napokon, keď hovorím o silnejších prostriedkov, v podstate hovorím aj o finančných prostriedkoch. A ide o podporu sociálnych investícií e, s tým strieborným pravidlom v rámci procesu fiskálnej konsolidácie a poďalšie tiež vieme, že mnoho závisí od toho, akého sme budeme schopní bojovať s daňovými únikmi e, pretože tam je veľké množstvo potenciálnych príjmov a napokon treba takisto niečo urobiť aj s európskymi finančnými nástrojmi. Ja by som chcela zdôrazniť e, úlohu Európskeho strategického fondu pre investície, ktoré by sa mal oveľa viac sústredovať na vytváranie dobrých pracovných miest a sociálne investície, ale takisto aj aká je úloha štrukturálnych fondov pretože tí sú ústredným nástrojem pre zabezpečenie sociálnej súdržnosti. A napokon takisto uvažujem aj o osobitných potrebách eurozóny, a navrhujem nástroj pre eh, konvergenciu smerom na vrch a tiež nástroj, ktorý by vlastne eh, riešil asymetrický vývoj. Ja, toto sú moje návrhy a myslím si, že my sme tu zastupcovia občanov a naozaj musíme splniť ich očakávania a ja sa spolieham na vás, že naozaj tak, e, že pripravíme naozaj, naozaj silnú hodnotnú správu. Predseda, ďakujem pekne. E, teraz dávam slovo Elenovi Larsonovi, ktorý je osobitným poradcom Žana Klora Junkera. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. It's... Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľká čest, že vám môžem predstaviť e, e, iniciatívu Európskeho piliera. Ide o zamestnanosti, sociálnej spravodlivosti a sociálnej bezpečnosti. Ja som poradcom pre predsedu Ehm, aj e, nie som hovoricom komisie, ja som, a chcem byť poradcom, tak ja potrebujem takisto dobré rady aj od mnohých ľudí. Ja som veľmi rád, že tu dnes môžem byť prítomný a že sa môžem zúčastniť vašej práce na, na sociálnom pilieri. Rámec pre túto iniciatívu predstavuje politické priority, ktoré ustanovila Európska komisia v roku 2014, e, to znamená sústrediť sa na ekonomický rast, zamestnanosť a sociálnu inklúziu. V prihovore o stave únie v roku 2014 predseda Juncker spustil túto iniciatívu a pred dvoma týždňami, keď vystúpil v Štrasburgu, takisto to pripomenul že prešlo 3 roky a sa to, to no, viac ako 8 miliónov ľudí získalo pracovné miesto, ale ani nezamestnanosť je naďalej príliš vysoká, sociálna nespravodlivosť naďalej pretrváva a preto musíme pracovať rýchlo na európskom pilieri sociálnych práv. Európska, Európa jednoducho nie je dostatočne sociálna. Takže toto je veľmi stručné zhodnotenie politického pozadia iniciatívy predsedu Junckera Rád by som chcela prejsť k ekonomickým, sociálnym a demografickým faktorom a výzvam, ktoré, na ktoré sa zameriava táto iniciatíva. V príslušnom dokumente sú štyri dôvody pre nový začiatok sociálnej Európy. Predovšetkým e, dôsledky krízy, ktorá sa začala pred 8 rokmi, z hľadiska pomalého rastu, väčšej nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie meniaci sa svet práce, digitalizácia hospodárstva a teraz e, už zažívame novú formu ekonomiky a tú extrémnu formu novej digitálnej ekonomiky a tiež je treba diskutovať o dopade technologických zmien a aké rizika, aké príležitosti so sebou prináša. Po ďalšie je tu demografický a spoločenský trend, máme problém starnúcej Európy. Dnes e, sú to štyri osoby, ktoré pracujú na každého dôchodcu, ale za niekoľko rokov budú len dvaja, ktorí budú pracovať na jedného dôchodcu. To bude vyvíjať veľmi silný e, tlak na systémy a štvrtý bod je pre 10 rokov divergencie. Namiesto toho, aby došlo k približovaniu, tak sa od seba oddelovali a čo je situácia neudržateľná v eurozóne. A slabý e, výkon počas krízy vedie k otázke, že čo funguje, čo nefunguje v Európe a v európskej sociálnej Európe. Čiže tá správna otázka teda je, že ako je to možné, že chudoba a nerovna, ne, nerovnakosť ne, nerovnosti sú teda tak hlboko rozšírené po Európskej únii e, s 500 miliónmi ľuďmi. Čiže sú tu obrovské rozdiely, e, či sú to rozdiely v sociálnych právach alebo v bezpečnostných sieťach, e, ako inak, alebo ako treba vysvetliť e, tieto javy? Musíme nájsť na to odpovede, pretože inak sa nám nepodarí e, pres, e, pretlačiť naše pripravované balíky v rámci sociálnej Európy. Čiže jednou z otázok je, aký je rozdiel medzi súčasnými sociálnymi aký a európskym pilierom sociálnych práv. A ja som zvykol odpovedať na túto otázku nasledovne. Súčasné sociálne aky boli budované krok za krokom a boli tým, že ako sa identifikovali problémy, pripravovali sa štúdie, pripravili sa e, smernice, sa prediskutovalo a viedlo to potom príslušná legislatíva. Európsky pilier sociálnych správ práve iný. Tu potrebujeme holistickejší prístup, potrebujeme e, dobre chápať, e, aký je sociálny a ekonomický vývoj za posledné 10, 10 rokov a aká je pre, aké sú pred nami výzvy, um, ako sa vyvíja ekonomická v Európe, z hľadiska zamestnanosti, starnutia populácia a podobne. Takže keď chceme riešiť tieto zložité otázky, môžeme podovať na naozaj globálnom konsense, aj v, ktoré, z hľadiska toho, akú úlohu tvorí sociálna politika. E, jedna vec sú zábery Medzinárodného fondu, Svetovej banky, OECD a Medzinárodnej organizácie práce, že rastúce nerovnosti nie sú len sociálnym problémom, ale predstavujú aj ekonomický problém. Rastúce nerovnosti predstavujú prekážku ekonomickému rastu. Toto bolo posolstvo od týchto globálnych inštitúcií na stretnutie G70 ministrov financí minulého roku a to. To posolstvo bolo zopakované niekoľkokrát aj v poslednej dobe takisto to zopakovala aj predstaviteľka MMF Christine Lagarde, aj šéfom Európskej centrálnej banky. Takisto v dokumentoch sa odznieva ako sociálnu politiku, ako riešenie, pretože aj tie členské štáty, ktoré majú najlepšiu ekonomiku, zároveň majú aj najlepšie sociálne systémy. Čiže ďalšia otázka je flexibilita a bezpečnosť. Ide o to, aby flexibilita a bezpečnosť sa vzájomne podporovali a nebol, nestali proti sebe. Alebo bude musieť ale opäť, opäť, opäť opätovne zadefinovať túto flexibilitu aj bezpečnosť v digitálnom hospodárstve. A potom sú tu nerovnosti rodového charakteru. Dôležité je zabezpečiť rovnakú príležitosť a aj rovnaké odmenovanie pre ženov, ženy a mužov, čo je veľká výzva naďalej. Takže ako funguje tento proces eh, konzultácie či pripomienkovania? Je to v štyroch eh, prúdoch, teda jedna vec je posúdenie existujúceho, aký čo funguje, čo nie. Ďalšia časť sa týka budúcnosti e, systémov sociálneho zabezpečenia. Tretie sa týka sociálneho pilieru e, v rámci EMU. Tu sa vytvárajú rôzne e, politiky a podobne. Teraz e, by som uviedol niekoľko výsledkov z tohto procesu konzultácia, ktoré som viedol. Stretol som sa, ale mal som x rôznych stretnutí tu v Bruseli s mimovládnymi organizáciami, tu v parlamente. Bol som v členských štátoch, v Berlíne, v Viedni, v Ríme, v Hágu, v Kodani, Štokholmu Z týchto diskusí by som chcel spomenúť aspoň niekoľko napríklad čiernu e, dieru v európskom sociálnom systéme. Tá čierna diera predstavuje nedostatok e, premostení smerom k zamestnanosti a členské štáty nie sú schopné presadiť e, alebo si poradiť s, tou, s, tým dynamickou zmenou v hospodárstve a tie systémy, ktoré tu sú, stále som pripravené na pracovný trh v minulosti, a čo vlastne prináša veľmi málo výhod pre existujúci pracovný trh a potvrdzujú to aj štatistiky pracovného trhu. Prakticky z tých 10 tých, ktorí sú ochotní pracovať, e, prijať e, majú, majú všetky e, zručnosti, ktoré je potrebné, ale 90% ľudí na pracovnom trhu e, nemá zručnosti, ktoré e, trh potrebuje a práve toto ja nazývam čiernou dierou našej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Takže tu sa musíme sústrediť hlavne v rámci Európskeho piliera a sociálnych práv. Potom ďalšia otázka, ktorá súvisí s čiernou dierou, je rozvoj digitálnej ekonomiky v novom svete práce. Ide o vzdelávaní, zručnosti a tom mostoch smerom späť k práci. A tiež eh, aj v vytvorení novom, nových formách práce, um, nových e, formách e, pracovných zmluv a podobne. Avšak nie je možné e, rozvoj a technologický rozvoj zastaviť a preto potrebujeme na jednej strane inovácie, ale takisto budeme potrebovať aj právny rámec, tak aby sme zabezpe- nový právny rámec, tak aby sme zabezpečili aj nové formy e, flexibilného zamestnávania, organizovania práce. Potom ďalšia otázka, ktorá tu často znie, že ako európsky pilier sociálnych práv zapadne do makroekonomických politik EÚ a členských štátov. Moja odpoveď je, že predtým alebo formálne to nie je v tých konzultačných dokumentoch táto otázka uvedená, avšak je to súčasťou nášho tretieho pracovného prúdu a Takisto to budeme musieť rozpracovať do Bielej knihy. Prvnež bude summit budúceho roku. Musí tu mať e, presvedčivú politiku pre sociálnu politiku, a, pretože sociálna politika a ekonomická politika jednoducho sú dve strany jednej mince. Potom je tu otázka, že kto bude čo robiť. E, viac úloh je, bude tu pre sociálnych partnerov, aj pre národné vlády aj pre európske inštitúcie. A tí všetci budú musieť úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi, ktorí sú najbližšie realite. A úlohou EÚ je určiť e, agendu, normy, tie porovnateľné ukazovatele, benchmarky, a tie, ktoré povedú k v, e v, v, v sociálnej Európe, na ktorú, o ktorej hovorili aj predstavitelia MMF a z Centrálnej banky. Takže za niekoľko mesiacov EU, Európska komisia pripraví e, správu, ktorá bude obsahovať aj konkrétne obavy občanov a bude takisto predstavovať aj širokú holistickú víziu pre budúci európsky sociálny model. Dovolte, aby som ešte uvedol jednu pripomienku Ehm, business as usual, no teda robiť veci tak, ako doteraz to jednoducho už nefunguje, pretože je treba sa pripraviť na novú situáciu a ekonomická obnova ehm, sa tu neudeje. A my musíme nájsť nový model pre inkluzívny rast a zamestnanosť, musí to byť e, priateľské aj podnikateľskému prostrediu, ale aj sociálnemu prostrediu, pretože posledných 10 rokov nebolo priateľské ani pri podnikaniu, ani sociálnym systémom. Takže musíme nájsť nejaký nový systém. A toto je teda e, záver môjho vystúpenia. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a e, budem sa tešiť na spoluprácu s vami a budem sa aj tešiť na vašu správu keď dokončíte prácu. Ďakujem pekne, pán Larsen. A týmto sme sa automaticky dostali k e, vystúpeniam tieňových spravodajcov. A teraz má na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, drahí kolegovia. Najprv by som chcel poďakovať e, e, našej kolegyni pani Rodriguez za jej návrh tohto textu je pravda, že e, sociálne práva by nemali byť len nejakým pekným zoznamom našich dobrých úmyslov, ale všetci by sme sa mali nad tým zamyslieť, mali by sme hovoriť o trojitom e, sociálnom A, ale nie len o tom hovoriť, ale naozaj z toho niečo pretaviť aj do praxe. Dnes už spravodajkyňa o tom hovorila, že tento Európsky pilier sociálnych práv musí existovať eh, naozaj v praxi a potrebné nové finančné nástroje a tento mechanizmus by mal byť aj zrevidovaný, ktorý doteraz máme k dispozícii. Mali by sme pracovať eh, v tomto kontexte, aby sme si mohli aby sme mohli eh, umožniť tomuto pilieru sociálnych práv prežiť, pretože tieto nerovnosti, ktoré vládnu v Európe, stále narastajú a takisto tu máme aj problém, ktorý sa týka zamestnanosti, čo spomenul aj pán Larson je potrebné v eh, tejto správe eh, jasne naznačiť, čo si želáme, čo eh, je možné vôbec dosiahnuť v, v zoči voči jednotlivým členským štátom a Takisto je potrebné posilniť práve túto sociálnu oblasť. To, čo už existuje, by malo byť doplnené, posilnené a schválené. Je potrebné takisto sa zamyslieť nad tým, eh, čo urobiť s implementáciou, samotným uvedením do praxe, tiež dôveryhodnosť jednotlivých eh, sociálnych eh, európskych práv. Takisto je potrebné sa zamerať na jednotlivé kategórie, ktoré boli stanovené zo strany komisie, čiže rovnosť prístupu na pracovný trh pre mm, ženy a mužov a takisto aj rovnaké sociálne práva Mali by sme mať e, ambicioznú správu vo všetkých oblastiach a treba si tiež uvedomiť to, čo žiada náš predseda e, že e, je potrebné na tom okamžite začať pracovať. Ja chcem poďakovať na záver ešte našej spravodajkyni pani Rodríguez. Ďakujem. Pani Gerike, nech sa páči. Danke, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako teňový spravodajca za ECR e, veľmi vítam ten dnešný, tú dnešnú diskusiu, ktorá sa týka Európskeho piliera sociálnych práv. Pán Larso žiaľ nemohol dnes prísť, drahí kolegovia. Neviem, či poznáte, aký je ten Európsky St. German Rifting vo svojej e, celkovej vízii v roku 2004 dve veľké superveľmoci, ktoré by boli soft. Nie je to síce veľmi sexy, ako teraz o tom rozprávať, ale bolo by to uh, potrebné stále pripomínať eh, v tento európsky sen, že je to v záujme obč- občanov, v záujme komunity, je potrebné viacej spolupracovať ako konkurovať si. Uh, Eh, aby sme zabezpečili lepší, eh, lepšiu kvalitu života eh, pre celú spoločnosť a je potrebné to tak trošku tak rodine uchopiť. Toto bol vlastne ten americký sen takých tých soft superveľmocí, tak ako nám to bolo predložené Alprom. A my by sme chceli, my by sme si želali, aby sme mali takúto sociálnu víziu, takúto sociálnu ideu, ktorá by bola oveľa presnejšia. Je pravda, že tieto naše sociálne vízie by mali ísť smerom do budúcnosti. Na to potrebujeme veľkú otvorenú diskusiu ohľadom tohto európskeho piliera sociálnych práv. Do toho treba zahrnúť ešte aj mienku verejnosti, tak aby komisia do roku do, do decembra 2016 naozaj tak spravila, vypočula si názory širokej verejnosti. Dámy a páni, Hm, toto je súčasť eh, toho, ako eh, schvalovať eh, lepšiu legislatívu, pretože inak ju zabrzdíme. Sice si myslíme, že máme dobré myšlienky, diskutujeme o tej vízii tohto európskeho piliera sociálnych práv, ale mali by sme hm, to hlásať na verejnosti so všetkými, o tom prediskutovať, aby sme získali viacej Európy, aby sme to zabezpečili pre čo najširšiu skupinu obyvateľstva. Čo môžeme očakávať od diskusie ohľadom tohto Európskeho piliera sociálnych práv? Práve to, aby sme predkladali naše myšlienky, tak ako to robíme aj my. Kolega z AD, ALDE, ďakujem pekne za uh, dve minúty takúto komplexnú tému veľmi ťažko môžem všetko povedať, takže len to zásadné. Chcem poďakovať za všetkú prácu, ktorú e, vypracovala alebo spravila teda pani Rodríguez. Naša skupina si myslí, že je potrebné e, sa opierať o článok 9 zmluv, a takisto si myslíme, že je veľmi dôležité v súčasnosti, keď, e, ktorú zažíva Európa práve teraz, aby sme poskytli sociálnu dimenziu práve e, pre našu budúcnosť, aby všetci pochopili, že Európa nie je sama pri len vytváraní e, jednotnej meny, jednotného trhu, ale že to Európa je takisto aj systém, kde sa ľudia, e, lídry zaoberajú prosperitou alebo kvalitou života jednotlivých občanov a toto chceme podporiť. s veľa zmienkami súhlasíme, ale nebudem zachádzať e, do hĺbky a rozpracovávať ich počas tej minúty, ktorá mi zostáva. E, sú tu však niektoré aspekty, ktoré sú pre mňa červeným plátnom s ktorými nesúhlasíme. Všetky tie aspekty, ktoré sa týkajú kvantity, e, myslím, že toto by sme mali vypustiť 30%, 60% a tak ďalej, pretože častokrát hovoríme na základe matematických pojmov a okamžite sa zase vytvorí nejaké ďalšie číslo. Mali by sme hovoriť oveľa viacej o sociálnej ekonomike trhu a možno e, e, predložiť jednotný e, trhový model. To by bolo však veľmi obťažné pre mm, politický, politické zoskupenie, kde máme 27 rôznych politických systémov. Potom eh, tu máme konkrétnu zmienku, ako by mali vyzerali tie, tie jednotlivé dohody práve používané v tejto oblasti, keď však eh, ideme toto skonkretizovať napríklad na nejaké krátkodobé opatrenia. Myslím si, že to by nebola dobrá plataforma na diskusovanie o tomto, pretože by to mohlo spôsobiť ťažkosti. A takisto tu máme niekoľko návrhov, ktoré tu nenachádzame eh, ktoré vám zašleme písomne, aby sme uľahčili prácu našej vynikajúcej spravodajkyni, ktorá sa venovala tejto otázke. Ďakujem. Za Guengel, nech sa páči teraz. Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať najmä obom kolegom, Larsonovi aj pani Rodriguez, za ich prácu. Naozaj môže s nami súhlasiť pani Rodriguez, v tom, že rozhodne potrebujeme viac než len slub. Potrebujeme špecifický plán, špecifické nástroje, potrebujeme špecifické finančné prostriedky, ktoré by sme mali k dispozícii na to, aby sme zabezpečili to, že vieme vybudovať takúto sociálnu Európu. Rovnako súhlasím aj s tým, že e, musíme možno zmeniť naše myšlienky, naše nápady, ktoré máme v tomto smere. Hovorili sme o štyroch slobodách a zaznelo tu, že to sú základné práva a máme tu ešte potom práva na sociálnu a pracovnoprávnu ochranu. Tie sú tiež veľmi dôležité. Myslím si, že Európska únia tá v tomto smere budem konkrétnejší, možno komisia, treba ich eh, povzbudzovať. Pán Larson, vy ste poradca, tak prosím, eh, zabezpečte, aby ten návrh, ktorý budeme vidieť, bol oveľa špecifickejší než to, čo sme videli až do posiaľ. Je tam zatiaľ až príliš málo. Je tam príliš málo špecifík, je to príliš vágne. A možno, samozrejme je pravda, že musíme dokázať inkorporovať komisiu a parlament spoločne, ale potrebujeme niečo, čo je na stole, čo je dostatočne špecifického charakteru a nemôže to byť len jednoducho niekde odparkované, odložené nabok. bok a je dôležité, aby sme neustále dávali ľuďom možnosť, aby dokázali žiť z toho, čo robia, ako, ako prácu. A je dôležité, aby sme e, ich donútili byť aktívnou súčasťou tohoto systému, alebo, alebo donútili, aby sa nevzdávali toho, že chcú byť aktívnou súčasťou tohoto systému. To protirečenie, ktoré vidíme v bode 2, a to je protirečenie medzi flexibilitou a, e, a novými pracovnými miestami, tak e, vy ste hovorili rovnováhu, ale ja v takúto rovnováhu neverím. Máme tu tie všetky úžasné požiadavky pre firmy. Jednoducho tým, že, sa oni, tým, že ich len budeme neustále žiadať, tak tú, pravdu, tú, tú rovnováhu nezabezpečíme. Vždy nakoniec stratia pracujúci. Ak budeme vidieť, že e, nezabezpečené, neisté pracovné miesta vedú k chudobe a chudobným ľuďom, tak sa tým musíme vysporiadať. Nemôžeme mať uh, e, flexibilizovať cenu sociálnej neistoty. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Mesereč za zelený, nech sa páči. Ďakujem pekne, rovnako aj by chceme poďakovať spravodajkyni eh, za návrh tohoto textu nemôžeme ani súhlasiť viac s tým všeobecným prístupom, ktorý si naozaj vyžaduje veľmi odvážny, ale zároveň aj veľmi špecifický zoznam konkrétnych politík, ktoré by e, mala pripraviť tá komisia, ako aj my parlament. E, vážime si celý rad tých úvah, ktoré sú v návrhu správy, nemôžem ani všetky vymenovať, ale chcem počerknúť to, že, ako hovorí aj spravodajkyňa, sociálny pilier by naozaj mal byť pilier pre celú Európsku úniu, nielen pre eurozónu. Toto je naozaj niečo, s čím rozhodne súhlasíme e, návrh správy vyzýva pre legislatív, po legislatív, bola po legislatíve o viacerých oblastiach, my by sme radi chceli počerknúť možnú legislatívu o minimálnom príjme, o spravodlivých pracovných podmienkach pri všetkých typoch e, vzdielaného hospodárstva a tak ďalej, a legislatívu o, sociálnej, o, o sociálnom bývaní. Takže to sú takisto veľmi dôležité témy. Takisto vítame volanie potom strebornom pravidlo o sociálnych investíciách. To je niečo, čo je potrebné. Je to potrebné opäť už čo najskôr. Radi by sme chceli počerknúť dve výzby, ktoré tu možno čiastočne chýbajú v správe správa odporúča, aby 60 národnej priemernej mzdy bola to minimálnou mzdovou hradinou, ale členské štáty sa veľmi e, líšia čo do priemerných miest a v krajinách ako Bulharsko, Rumunsko alebo Maďarsko, e, tak tam by 60 stále odišlo e, z práce a pracovalo by reálnej chudobe. Na druhej strane štandardizovaná, štandardizovaný výpočet európskej, európskych nákladov na živobytie Um, ktorý eh, spája eh, náklady na živobytie s priemernou mzdou. To by vyriešilo časť týchto problémov a radi by sme predložili pozmeňujúce návrhy v tomto smere. Eh, takisto správa volá po dostatočnom financovaní, ale nespomína to, že eurozóna bude musieť smerovať smerom k fiskálnej únii. Fiskálna kríza odhalila nedostatky čiastočne integrovanej eurozóny a opäť sme znova raz zistili to, čo sme už mali dávno vedieť, že spoločná mena funguje len v spojitosti so spoločnou sociálnou zodpovednosťou a preto len demokratická kontrola dokáže transformovať Európu, eliminovať e, regionálne a štruktúralne nerovnosti a zabezpečiť nútenej migrácii. Sociálny pilier by mal byť taký signál, ktorý bude signalizovať, že tu máme odhodlanie budovať fiskálnu úniu a v tomto smere chceme vo všeobecnosti podporiť prácu e, s pravodajkyne a radi by sme videli viac takýchto návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Laura Ačea za RTD e tu nie je. Teraz za ENF zástupcu tu tiež nemáme. Takže Dominik Maten. Dominik Maten, nech sa páči, za ENF. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pánovi Larsonovi za to, že prišiel medzi nás, za to, eh, že aj keď nie je hovorcom pána Junkera, ale jeho poradcom, že sa nám vyjadril na tomto fóre. Táto veľmi jemná hudba je veľmi príjemná, avšak počúvame ju už niekoľko desaťročí. Viac menej všetci, ktorí predtým sa vyjadrili, to povedali v tom istom eh, znení. Viete, Európska únia nemá prostriedky na to, aby eh, prerozdelila rovnako svoje e, prostriedky. Mlieko a med nemôže sa liať tým istým spôsobom keď sa nebudeme e, podieľať takisto aj o tie negatívne dôsledky, chudobu, finančné nedostatky a tak ďalej. Každý by sa mal e, toho zúčastniť. Pán Larson, to je logické konštatovanie. A vy sa stále tvárite, že je to vaše želanie. V septembri 2007 ste spustili verejnú konzultáciu pre vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv, to, čo bolo slúbené už roky predtým. Priam 10 ročia. A ja sa obávam, pán Larson. A myslím si, že ja nie som sám, kto otvára oči mnohí volení zástupcovia ďalší naši spoluobčania všetci otvárajú oči, že pred týmto vašim programom. Vy chcete len viacej Európy, zase viacej chudoby, ktorú by sme si podelili, tú chudobu si chcete podeliť e, na celej planéte, pretože je potrebné momentálne tu prijať 6 miliónov utečencov, to je niečo neskutočné. Ja by som vám chcel povedať za 5 sekúnd, že opätovne buchate hlavou do múru. A všetci, ktorí prídu, vám to budú neustále pripomínať. Ďakujem. Nun hat Guillaume Ballas das Wort. Oui, merci, uh, monsieur... Ďakujem pekne, pán predseda, pán poradca. Ak Európska únia nebude reagovať na sociálne výzvy, tak budeme čeliť nebezpečenstvu, že po určitej dobe vybuchne tento sociálny systém. Je potrebné sa zamyslieť nad sociálnymi otázkami, avšak ruka v ruke s ekonomickými otázkami. Správne to hovoríte aj v tomto dokumente, keď spomínate ekonomickú dimenziu. Chcem vám položiť dve otázky. Poprvé, je možné mať určitú adekvátnu sociálnu úroveň v Európskej únie a môže tá sa ešte zlepšovať, pokiaľ zostaneme v tej logike absolútneho, slobodného, slobodnej výmeny alebo voľnej výmeny s celým svetom. Európska komisia by sa nemala zamyslieť nad tým, aby revidovala e, tento svoj návrh a túto svoju myšlienku? Druhý bod. Pokiaľ ide o vnútorný trh, máme tu konkurencieschopnosť jednotlivých sociálnych systémov a to je práve to, čo nás ťahá dole. Aké sú tie hmatateľné ciele, o ktoré sa chcete naozaj opierať a pokiaľ ide o otázku o konvergenciu Eh, jednotlivých eh, eh, jednotlivých úroveň, úrovní mm, miest v Európe, vzhľadom na to, čo bolo nedávno schválené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Treba povedať, že keď budeme naozaj spolupracovať, tak dokážeme vyriešiť problémy a budeme vidieť to, ako sa už prestáva diať to, čo sa tie... A síce, že občania sa obracajú chrbtom k sociálnemu štátu. To na úvod tomu, čo som chcela povedať. Jean-Claude Juncker hovoril o tom trojačkovom eh, tro, tro, troch A pre e, sociálnu Európu. Ale teraz musíme pracovať na sociálnej spravodlivosti a práve preto potrebujeme konkrétne odpovede na konkrétne otázky. To od nás ľudia aj čakajú v tejto situácii. Takže akým spôsobom máme vnímať tieto sociálne piliere? Ako piliery, ako e, dostatočnú zábezpeku, ak, aké konkrétne návrhy z toho môžeme vidieť. Potrebujeme jasný zoznam takýchto minimálnych sociálnych štandardov. E, to by naozaj bolo niečo, čo by Jean-Claude Juncker pre nás možno mohol spraviť. Potrebujeme spoločné európske riešenia, spoločné európske štandardy. Bude to ten konečný cieľ, ktorý dostaneme? Budeme mať e, mazateľné a viditeľné výsledky v tomto smere, ktoré sa nám, ktoré sa nám dostane, ktoré by pri, prichádzali alebo vychádzali od Žana Klóda Junckera, mohol by on, prí, e, môže on prispieť, alebo prieť do záväzky a vie k nim prispieť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi stručne, veľmi rýchlo, ak mi dovolíte zodpovedať. Chcem poďakovať e, tým, ktorí prispeli e, k práci, o ktorej dnes diskutujeme, ktorá je tu dnes na stole. Treba povedať, že obsah tohoto dokumentu je naozaj podľa mňa veľmi zaujímavý. Ehm, dokonca si myslím, že by to mohol byť aj predmet diskusí, ktoré, ktorým sa mohli venovať oveľa širšie skupiny ľudí, nielen poslanci Európskeho parlamentu. Naozaj mnohí ďalší by mohli byť zapojení, mnohí ďalší by mohli prispievať k týmto záverom. Ehm, pokračujem, pokračujeme ďalej. Je dôležité, aby diskusie pokra, pokračovali v ďalších výboroch, nielen to vo výbore pre zamestnanosť, ale E, táto diskusie sa môžu možno zdať trochu vzdialené od toho všetkého, čo tu vidíme, od toho všetkého, čo trápi ľudí e, v ich každodennom živote, každodennej realite. A je pravda, že tá, vzdialen- tá budúcnosť, o ktorej hovoríme, nie je až taká vzdialená. Podľa mňa je dôležité, aby sme hovorili o tých silách, ktoré sú mimo Európskeho parlamentu a mali by sme nájsť spôsob, ako zjednodušiť a hľadať akýsi koncenzus, pri e, zabezpečovaní dobrého výsledku. Je pravda, že to nie je jednoduché dospieť k takémuto cieľu, ale naozaj nemali by sme hovoriť o sociálnom pilieri, mali by sme skôr hovoriť o tom, že mali by sme vytvárať nejaký sociálny protokol, e, ktorý bude zabezpečený v zmluvách. To nemá alternatívu. Mali by sme možno e, v tomto smere už prijať konkrétne záväzky, ktoré budú jednoznačne E, zakotvené v dokumentoch. A mali by sme ako Európsky parlament bojovať za sociálnu agendu, agendu pre inú Európu. Európu, ktorá bude skutočne funkčná, ale bez zmluvy sa o tom hovoriť nebude. Preto potrebujeme zmluvu a rozhodne je pravda aj to, že e, Diskusia má svoju úlohu, e, rôzne prípravné dokumenty majú svoju, nábor, svoju úlohu, ale ako hovoril pán Larson, je dôležité, aby sme dokázali pracovať na konkrétnom presadzení reálnych zmien a reálnych e, riešení. Takže častokrát sa hovorí, že máme nejaké myšlienky, máme nejaké e, nápady, ale nestačí to. Potrebujeme zmenu zmluv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi povedať, že naozaj súhlasím s hodnotením, ktoré je v tejto správe, keďže to naozaj e, výrazným spôsobom rozširuje a otvára ten koncept, ktorý pomenúvame sociálny pilier. E, to ale zachádza oveľa ďalej nad rámec toho, čo doposiaľ pripravovala komisia. Pán Larson, vy ste hovorili, že posledné roky neboli ani priateľské voči e, podnikateľom, ani voči pracujúcim ako sa hovorí v vysvetľujúcej poznámke, e, je jasné, že to bolo veľmi priateľské voči bankárom, pretože 2 trilióny peniazí daňových poplatníkov bolo využitých v rámci štátnej pomoci pre finančný sektor v rokoch 2008 až 2014. A teraz tu máme obrovskú investičnú medzeru, obrovský investičný výpadok. Máme tu všetky tieto úsporné opatrenia, e, ktoré sa dotýkajú predovšetkým sociálnych výdavkov. Hovorili ste o tom, čo Mário Draghi a Christine Lagarde a ďalší spomenali aj v diskusiách, ktorá zaznela na G20. A jednoducho nestačí, nie, nie je to on to, to, to vyváženie, tá rovnováha, ktorú potrebujeme. Potrebujeme zmenu paradigmy a to sa v tejto správe aj hovorí. A táto zmena paradigmy by mala v konečnom dôsledku, v konečnej analýze by nemala viesť len k nejakej ekonomickej a menovej únii, ale k ekonomickej, sociálnej a menovej únii. A jednoznačne, ako hovoril aj pán Balaš, e, byť viac konkurencieschopný a generovať väčší rast, to kráča ruka v ruke s tým, že musíme byť aj sociálnejší a budeme budovať sociálne partnerstvo, ktoré generuje reálny udržateľný rast. No a práve preto e, dve otázky navrhujete a zavádzate návrhy pre korešpondujúcu zmenu v rámci európskeho semestra a zároveň, ako vidíte právnu vymožiteľnosť toho, o čom teraz momentálne hovoríme. No. Ďakujem pekne. Teraz pani Elizabeth Lora Šatine. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem našej pani kolegyni Rodriguez za jej angažovanosť, e, za jej vynikajúcu a veľmi dôležitú prácu. Myslím si, že je to, že sme naozaj pritisnutí k stene pri vytváraní tohto európskeho piliera sociálnych e, systémov, pretože keď nič neurobíme, tak e, nikto ne, v nás znovu nezíska dôveru, ak nepostavíme, ak nevytvoríme tento európsky pilier sociálnych práv, tak naozaj nikto už nás veriť nebude. Veľmi ma zaujali vaše dve poznámky, vaše dve otázky, ktoré ste položili. Prvá sa týkala toho tej priepasti medzi pracovným trhom a systémom vstupu na pracovný trh. Ako nám môžete explicitne vysvetliť, túto priepas tých desiatich naj, najzaujímavejších eh, povolaní, ktoré eh, majú najviac, najvyšší počet eh, pracovných miest, ten systém vstupu na pracovný trh není schopný ísť ruka v ruke s vývojom pracovného trhu. Čo tu vlastne škrípe? Čo treba urobiť preto, aby naši spoluobčania sa mohli integrovať na pracovný trh? Po druhé, to, čo ste povedali, že je potrebné pracovať teraz nie len v oblasti vzdelávania, ale takisto aj v oblasti zručení, kompetencií a tak ďalej. Už dlho o tom rozprávame. A dlho som aj ja o tom presvedčená, že ak nebudeme rozvíjať eh, práve zavádzanie zručnosti a uznávanie práve profesionálnych nej praxe, v rámci celoživotného vzdelávania, ale už od eh, základnej školy, to nikdy sa nám to nepodarí, pretože tá rýchlosť, ako sa svet vyvíja, ako sa vytvárajú pracovné miesta a ako vznikajú nové pracovné posty a pracovné profesie, vôbec nezodpovedajú tomu, čo máme v súčasnosti k dispozícii. Ako môžeme zmeniť systém vzdelávania, celý ten vzdelávací model, aby sme rýchlo prešli k niečomu, čo by bolo oveľa efektívnejšie, operatívnejšie, preto aby viacej ľudí našlo svoje pracovné miesto. Ďakujem pekne. Elmar Brok, nech sa páči. Myslím si, že táto diskusia je skôr e, na pána predsedu Junckera a častokrát e, e, je to veľké nedorozumenie. Áno, potrebujeme roz, tieto rozdiely odstrániť, aby sme mohli tak tu uplatniť reformu daňovej správy. Čiže tuto máme možnosť, aby sme začali reagovať od tejto úrovne. Ide o bod, ktorý je naozaj veľmi dôležitý A pokiaľ ide o rast a konkurenciaschopnosť, e, tá, e, tie nie sú schopné e, byť zabezpečené, pokiaľ tu nemáme hospodársky rast a zabezpečenie sociálnych práv. Myslím si, že stále si neuvedomujeme tieto dve zložky a že je naozaj nie správne uvažovanie, akým smerom sa my vyberáme, pretože podľa mňa nie je potrebné mať zmenu zmluv, hlavne pokiaľ ide o napríklad obdobie 8-10 rokov pred nami. Niektorí to síce spomínali, ale je potrebné to urobiť v kont- kontexte e, týchto zmluv e, aspoň vyhľadova, pretože tu máme všetky tie problémy s ratifikáciami a tak ďalej. Viete, ako to vyzerá. Je, bolo by potrebné skôr možno urobiť to, že e, budeme reagovať v rámci súčasných zmluv, v rámci súčasného znenia a ja si myslím, že viac menej môžeme súhlasiť s tým, že potrebujeme áno, modifikovať toto znenie zmluv, ale častokrát je to len veľká nádej, že to prinesie nejaké riešenie. Je to nástroj, ktorý vlastne v praxi nám neposlúži. Častokrát je to iba alibi, takže my nemali by sme vôbec ísť eh, týmto smerom. Bolo by potrebné, ak si dobre pamätám, na Lisabonskú zmluvu a na jej znenie sa venovať otázke eh, sociálnej oblasti takým istým spôsobom ako v oblasti životného prostredia. To je horizontálna otázka. Máme určité nástroje, ktoré dostato, máme dostatočne k dispozícii. E, mali by sme sa iným spôsobom venovať e, tejto otázke. Komis, parlament vie, čo komisia e, robí a takisto aj na úrovni rady všetci sme si vedomí prebiehajúcich transverzálnych postupov a myslím si, že toto je práve tá správna cesta, ako by sme mohli oživiť ten súčasný e, svet. E, ďakujem pekne, Lambrus Fontulis. Ďakujem pekne, pán predsed. O pilónas κοινωνικών δικαιωμάτων που ανακοινώθηκε από pokiaľ ide o Európsky pilier sociálnych práv, ktoré spomenul pán Juncker, tak tu by som chcel povedať, že toto sú všetko len pekné slova, ktoré nemajú nič spoločné so, s, s realitou. Ako chcete odstraniť toľko nerovnosti a nespravodlivosti v rámci Európe? pretože e, práve e, ten súčasný systém vedie k týmto nerovnostiam, pokiaľ ide aj o nezamestnanosť a takisto aj chudobu. Európa starne a nerobí nič preto, aby podporila zväčšovanie rodín, aby mladí napríklad mali čím skôr viacej detí. Naopak otvára dvere utečencom, ekonomickým migrantom, e, ktoré sú, ktorí sú len lacnou pracovnou silou pre podniky. A čo robia tieto podniky? No, tí sa snažia zvyšiť len svoje zisky. A e, samozrejme snažia sa odvádzať čo najmenej sociálnych e, odvodov a potom bežné európske obyvateľstvo chudne a e, chudobne a chudobne. E, Európska únia z oči voči všetkým týmto tlakom, z oči vo všetkým týmto problémom nakoniec skončí úplne uškrteno. Ďakujem pekne. Žal Mientelops. Ďakujem pekne. Pán predseda, e, pán predseda, máme tie isté výhrady, ako aj predchádzajúci rečník ohľadom tohto Európskeho piliera sociálnych práv. Hovoríme o finančných zdrojoch, hovoríme o tom, že je potrebné prehlbiť Európsku a menovú úniu, e, Európsky e, semester, máme špecifické programy pre tie členské štáty, ktorých sa to týka. Toto všetko sú však nástroje, ktoré však eh, spadajú eh, pod zvrchovanosť, pod rozhodnutie jednotlivých členských štátov, ktoré nie sú harmonizované na európskej úrovni. Tento európsky pilier tu máme. Chce nám pomôcť eh, aby sme Európu dostali zo slepej uličky, avšak to nebude možné, pretože máme tu viaceré politiky, ktoré nám môžu poslúžiť, ale celý čas eh, hovoríme o tom, že je to niečo pozitívne, ktoré nám môže pomôcť eh, v boji proti eh, nerovnostiam. Avšak v praxi vidíme, že viac menej častokrát ide o také opatrenia, ktoré slúžia len na centralizáciu rozhodnutí. Avšak my nemôžeme zosúľadiť tento návrh s sociálnymi právami veľmi ťažké e, môžeme zachrániť e, tento systém, ako hovoria aj e, mnohí predračníci. Je potrebné skôr sa zamyslieť na otázkou zamestnanosti je potrebné tam cieľene kolektívne zareagovať. Nemôžeme podporovať neustále koheznú politiku v rámci oblasti zamestnanosti. Je potrebné urobiť niečo konkrétne. Vy ste na, napríklad zautočili na Portugalsko, pretože minulý rok zvyšila minimálnu mzdu na úroveň eh, o 133 eur, takže eh, naozaj my sa snažíme zareagovať tak, ako je potrebné. Je potrebné sa eh, vyhnúť útokom niektorých krajín, tak ako to urobilo aj Portugalsko. Takto nemôžeme reformovať európsky pilier sociálnych práv. V každom prípade môžeme urobiť len to, čo nepodkope eh, sociálne práva zamestnan, eh, zamestnaných osôb a uvrhne ich ešte do väčšej chudoby. Ďakujem. Ďakujem pekne, posledný rečník k tomuto bodu. Eh, vlastne nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, aj pán Larson, za veľmi zaujímavú prezentáciu. Myslím, že väčšina z nás bude súhlasiť s pánom Junckerom v tom, že naozaj potrebujeme sociálnejšiu Európu a Myslím si, že oveľa lepšie položená otázka je, ako dostať sociálnejšiu Európu. Ak tú otázku posunieme ďalej, tak sa spýtajme, je to to isté, ako čo hovoríme, keď povieme, že chceme sociálnu úniu? Moja otázka teda na vás je následujúca a ospravedlňujem sa za to, že teraz zmením jazyk, pretože súhlasím s mojim, jazyko, s mojim kolegom, pardon, že toto potrebuje oveľa širšie publikum e, táto diskusia a preto budem hovoriť teraz po dánsky. Takže ďakujem pekne za slovo. Pán Larson? Yeah, okay. okay. Yeah, some... Takže V prvom rade by som chcel povedať, položiť niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vašej prezentácie, pán Larson, pretože nemôžem si nevšimnúť, že e, vy hovoríte to, že ak sa skúma prerozdelenie úloh, o ktorých tu hovoríme, najmä ohľadom toho, čo chceme reálne dosiahnuť v tejto téme, tak e, je nevyhnutné účinne preskúmať pojmy ako je flexibilita, flexi security, teda flexi zabezpečenie, úloha sociálnych aktérov, ale nebolo tu povedané nič ohľadom zmeny zmluv. A podľa mňa je to logická otázka doplniť celý tento kontext a nás to nás zaujíma. Uvažuje sa o zmene zmluv, tak aby tieto aspekty boli dohľadené aj v základných zmluvách. A pán Larson, môžete nám potvrdiť e, že to, čo sa momentálne navrhuje počas posledných niekoľkých týždňov, nezahrňa žiadne zmeny zmluv, lebo aspoň takto ja chápem. Nezahrňa to zmeny zmluv, tak neviem, či to môžete potvrdiť, ale v každom prípade, keď sa hovorí o flexi security, tak veľa ľudí je vzdesených. Ja sa nachádzam v krajine, ktorá má možno jeden z tých najflexibilnejších e, trhov a preto máme nezamestnanosť 4,2% e, u nás v Dánsku. Takže dá sa povedať, že na našom príklade sa dá ilustrovať to, že čím flexibilnejší je trh práce, tým nižšia je miera nezamestnanosti. Viete nám potvrdiť, či v podobných intenciách uvažuje komisia? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tým sme si vyčerpali všetky príspevky, ktoré boli, tak dám vám 4 minúty e, možno na odpovede. Maria Joao, e, iba jedna minúta na zhrnutie a takto rozdelíme vlastne čas pre spravodajcu. Ďakujem. Myslím si, že budeme struční a zvyšok času poskytne Mari. Vypočul som si vaše názory, vaše e, poznámky a považujem ich za mimoriadne relevantné, mimoriadne zaujímavé. E, veľmi podobné ako to, čo zaznieva pri diskusii na úrovni členských štátov vaše poznámky zahrniem do e, svojej správy, ktorá pôjde kabinetu komisárov a takisto aj do diskusie, ktorá tam bude prebiehať. Rád by som e, sa venoval iba jednej špecifickej téme a to práve kvôli tomu, že nemôžem zodpovedať všetky tieto otázky sám. Tie odpovede budú prichádzať až po tomto procese a musíme pokračovať ďalej politickým spôsobom a ja tu nie som na to, aby som mi zodpovedal. Takže ja tie otázky vlastne budem posúvať ďalej, takže prosím pochopte to, že ja tie otázky posuniem ďalej bez toho, že nebudem odpovedať. Špecifická otázka. Bude tu viac špecifických návrhov? okrem toho, čo je pred vami? Áno, odpovedia áno. Toto je účel celého tohoto procesu. Toto nie je dokument, v ktorom je všetko už tak dopredu predvarené. Toto je program na diskusiu a my ju naplníme obsahom v závislosti od toho, čo poviete vy a takisto aj čo povedia ľudia v členských štátoch. Takže odpoveď na túto otázku je áno, ale ako presne to bude realizované, to ešte uvidíme. Uvidíme to začiatkom budúceho roka, keď sa budú pripravovať tieto závery. Takže tým si myslím, že to naozaj už môžem teraz odovzdať Marii. Vy ste nielen eh, profík, ale aj kavalier zo starej školy. Maria Žoval, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, myslím, že je naozaj veľmi sľubné, že sme tu mali takúto intenzívnu, bohatú diskusiu s veľkým zapojením sa členov aj ostatných výborov, aj s e, vystúpením pána Larsena. Som veľmi rada, že sme tu mali takého um, vysokého poradcu predsedu Junkera. Dovolte, aby som vám povedala, že, um, že som si myslela, že Európsky parlament ako inštitúcia by mal organizovať svoju prácu tak, aby do, načas pripravil správu ešte prvne kolegium pripraví svoj vlastný návrh. A naše načasovanie je pomerne v poriadku pre tento účel. Takisto môžeme využiť verejné konzultácie, ktoré prebiehajú a súhlasím s tým, že mali by sme otvoriť Európsky parlament, aby vypočul si občanov a spoločnosť. A my, keď budeme pripravať našu správu v januári, tak, alebo ju, ju už dodávať, tak je to práve vhodnom čodný čas pre komisiu. Druhá vec je, že musíme pripraviť e, aktualizované reakcie na nové výzvy, e, dovolte, aby som len povedala, že naozaj potrebujeme oveľa lepším spôsobom organizovať zahrnutie a zapojenie mladých ľudí a ženy na, do pracovného trhu. Takže toto sú dve veci, kde musíme dosiahnuť oveľa viac. Druhá vec sú dôsledky digitálnej revolúcie pretože toto sú nové formy zamestnanosti, budú otvárať príležitosti, ale treba zabezpečiť, aby tie základné práva boli dodržané. A posledná pripomienka, ktorá sa týka prostriedkov. Ak chceme mať naozaj dobrú správu, ktorá bude dostatočne vierolihodná, tak musíme mať aj také prostriedky, ktoré zabezpečujú aj prinesenie výsledkov. A výsledkov sú legislatíva, správa veci, musíme lepšie koordinovať ekonomické, sociálne politiky a mať tomu dostatok finančných prostriedkov. Pretože ak chceme hovoriť o veľkých sociálnych investíciách, keď chceme splniť sociálny pilier, musíme to pretaviť do konkrétnych nástrojov. Takže ja sa spolieham aj na kolegov vo výbore, e, že naozaj e, aj verím tomu, že potom aj tá správa, ktorá vzíde z parlamentu, naozaj podporí komisiu, aby e, splnila alebo prispela k výzve predseda. Ďakujem pekne, Maria. Ja ešte by som v závere mal jednu pripomienku ja som túto diskus- v som tej diskusii sa trošku e, držal v úzadi, ale pokiaľ hovorí sa o tom, že je tu potrebné, ste hovorili o tom, že je potrebné pozmeniť aj e, z, základné zmluvy a ja to žiaľ tiež tak vnímim, že momentálne ani politická situácia nie je vhodná, ani čas na to nemáme, aby sme mohli naozaj reálne z tieto zmluvy v najbližším čase zmeniť, ale chcel by som opäť zdôrazniť, že je to naozaj potrebné a je tu treba vyvíjať aj tlak na zmenu zmluv a tá sociálna klauzula jednoducho v európskych zmluvách chýba. Rovnak vyzerá to, ako keby to, bol, eh, ako keby to bolo defekt genovej technológie pri písaní týchto zmluv. Takže je tu ale aj otázka naozaj eh, takého naozaj niečoho, čo naozaj zabezpečí to, to sociálne cítenie v Európe a na toto potrebujeme naozaj konkrétne legislatívne návrhy, ktoré bude predkladať Európska komisia. A ja by som chcela zdôrazniť to, čo som už raz povedal v predchádzajúcej diskusii, že keď chceme mať naozaj záväznú sociálny systém, tak e, musí tu byť e, e, taký systém, ktorý nebude ľudí odmietať, ale naopak ich preberať. A myslím si, že to by mala byť práve iniciatíva komisie, e, že je treba zabezpečiť túto sociálnu Európu a že len takáto nás dostane vpred. A, takže to je moja posledná pripomienka a chcel by som ešte raz poďakovať a odovzdajte pozdravy aj predsedovi Junckerovi a týmto sme tento bod programu na dnes uzavreli. So. Yes, friends, then we proceed to point 8. Ďakujem pekne, priatelia. Budeme pokračovať ďalej bodom 8 nášho dnešného programu. Je tu potreba európskej stratégie pre ukončenie a prevenciu um, medzere alebo rozdielom v príjmoch mzdách a dôchodkoch mužov a žien. Ďakujem pekne. A prepašte, ja som si myslela, že budem mať 5 minút na to, aby som mohla predložiť návrh stanoviska. Have... My nezapodajme, že môžete dostať len 2 dve minúty, pretože potom budeme musieť neskôr hlasovať. No, budem sa snažiť teda uh, urýchliť toto moje vystúpenie. Chcela by som vám predložiť návrh stanoviska, pokiaľ ide o potrebe stratégie EÚ na odstranenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu. V tomto návrhu stanovisku som sa zamerala na 10 základných faktov, aby som sa venovala tým hlavným eh, záležitostiam, ktoré eh, spôsobujú najväčšiu priepasť práve nerovnakej odmeny za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty a takisto aj identifikovanie týchto problém, takisto niektoré opatrenia, ktoré by mohli pomôcť odstrániť e, tento rozdiely. Poprvé, dôstojné právo. Pr- to je niečo, e, čo na rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty. Toto je základné právo v rámci sociálneho zabezpečenia. Je to niečo, čo sa vôbec nedodržiava na úrovni Európskej únie. Sociálne zabezpečenie, toto je základné práve, ktoré je uznané mnohými zmluvami, e, pokiaľ ide o no, ľudské práva tak na európskej úrovni, ako aj na celosvetovej úrovni, takisto v ústavách a v mnohých e, členských štátoch, e, v ich legislatívach čo ide ruka v ruke s dôstojnými dôchodkami a takisto s nemožnosťou diskriminovať ženy a mužov, pokiaľ ide o ich e, výšku a takisto aj spravodlivý prístup k takýmto dôchodkom a takisto aj solidárne prerozdelenie práve týchto práv. A preto Eh, je potrebné, je v našej zodpovednosti, aby sme tieto ťažkosti a prekažky odstránili, preto sme predložili niektoré opatrenie, ktoré navrhy, napríklad minimálna garantovaná mzda pre ľudí, ktorí majú viac ako 65 rokov, takisto posilnenie systému eh, dôchodkového zabezpečenia, eh, postupného ne, zakomponovanie takisto aj daťovej oblasti, potom takisto aj od oddelenie výšky dôchodkov od Eh, progresu eh, dôchodkov, takisto aj zabezpečenie základných sociálnych práv pre ženy, takisto aj odvádzanie do dôchodkového zabezpečenia eh, pre ženy aj počas prerušenia kariéry, potom takisto aj e, toto sú všetky možné e, fakty, ktoré e, vplývajú na diskrimináciu v tejto oblasti. Je zabezpečiť takisto všetko preto, aby bol byť zosúladený pracovný ako aj rodinný život, aby sa takisto aj ženy mohli aktívne zúčastňovať na spravodlivom pracovnom trhu. Je potrebné zvýšiť verejné financie na zlepšenie štruktúr, ktoré by boli bezplatné pre starostlivosť o deti ako aj pre starších občanov je potrebné stanoviť minimálny dôchodok 60 z priemernej mzdy, tak ako to uznáva Európska charta a takisto aj zabezpečiť záväzné opatrenia, ktoré by boli prijaté, ktoré by zabezpečili zníženie tohto rozdielu Veľmi pekne ďakujem a dúfam, že budeme môcť spoločne pracovať, pretože zodpovednosť je v našich rukách na, ďalej na tomto stanovisku a takisto aj na všetkých eh, pozmeňujúcich návrhov. Nám Ďakujem pekne, pani Kozlovská, to evidentne nie je. Je tu niekto iný, kto si vystúpi v mene EPP? Pani Sandar, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Donc, je... Pani predsednička, keďže tu nie je pani Kozlovská, ja by som chcela prečítať jej pripomienky, ktoré e, takto navrhuje. Uh, pension gap is a key Téma, pension gap je kľúčová téma pre oblasť rovnosti vo všeobecnosti práve kvôli tomu, že odzrkadluje kumulatívne znevýhodnenie e, viacerých fáz, ktoré žena zažíva počas svojho pobytu na trhu práce v priebehu celého života. A takže e, táto tieto rozdiely v mzdách a dôchodkoch nemôžu byť zdôvodnené e, nejak inak, iba ako priama diskriminácia v rámci dôchodkových systémov a e, vyplýva to z nerovnakej pozície e, ženy v rámci zamestnávacieho procesu, ktorá je charakterizovaná troma hlavnými faktormi. Po prvé, nízka miera účasti na trhu práce. Po druhé, ak sú ženy zamestnané, E, tak väčšinou pracujú menej a takisto kratšie, v kratších hodinách, alebo majú kratšie úvesky. A po tretie, v priemere ženy majú nižšie mzdy. A z všetkých týchto dôvodov najúčinnejšie a nákladovo najefektívnejšie riešenie v dlhodobej perspektíve pre zníženie e, dôchodkového rozdielu medzi mužmi a ženami je zabezpečenie e, rovnakej pozície žien na trhoch práce prostredníctvom politik, ktoré budú zamerané na zosúladenie e, domáceho a profesného života. Táto pozícia bude odzrkadlená v pozmenujúcich návrhoch, ktoré bude predkladať naša teňová spravodajkynia za EPP pani Kozlovská tá predloží aj niektoré, predloží niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré majú zobrať do úvahy princíp subsidiarity, v tomto smere je dôležité, aby stanovisko bolo koherentné s princípom rovnakých kompetencií. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Pani Steinbrück za socialistov a demokratov je na pol minúty. Frau Blinkevičute kan heute leider nicht hier... Žiaľ, dnes nemohla prísť pani Blinkevičute a chcela by poďakovať za, túto, za toto stanovisko a Niektoré dôležité e, veci jej chýbajú, alebo nám chýbajú, ale chceli by sme, aby bola správa doplnená. E, teda spravodajkynia zdôrazňuje, aké dôležité sú štátne e, penzie alebo štátne dôchodky, ale ide aj o to, aby sa budoval aj druhý pilier dôchodkov, pretože tiež tieto dôchodky závisia aj od Eh, tripartitných eh, rokovaní a nejakým spôsobom tieto tripartitné rokovania, respektíve tie, e, ten tretí pilier, ktorý je čisto privátnym alebo súkromným pilierom, nejakým spôsobom nemôže nahrádzať e, štátne dôchodkové systémy, pre, takže tu by sa bola, chceli by sme, aby tu bola jasná výzva pre e, členské štáty, aby naozaj zabezpečili reformu toho štátneho dôchodku, ktorý jednoducho nesmie nejakým spôsobom byť ohrozený a tiež je potrebné zabezpečiť aj príslušnú transparentnosť. Ďakujem pekne. So, für die EKR, Jana... Teraz pani Žitianská za e EKR. Ďakujem. Pri diskusiách o dôchodkovom zabezpečení na pôde Európskeho parlamentu je v prvom rade dôležité pripomenúť, si, že Európska únia má len veľmi obmedzené právomoci v tejto oblasti a slúži predovšetkým ako fórum na výmenu informácií a skúseností. Preto si myslím, že by sme mali byť opatrní aj pri dobre mienených návrhoch a rovnako rešpektovali rozdiely medzi členskými štátmi. Rovnako treba povedať, že žiaľ vieme, že veľa vecí stále nevieme. Aj keď sa rozdiely v odmeňovaní mužov a žien postupne v niektorých štátoch zlepšujú, niekedy žiaľ nevyvolávajú žiadané efekty vo vyplácaných dôchodkoch rozdiely v oblasti dôchodkov vyplývajú z rozmanitých faktorov ktorých dôsledky vieme v súčasnosti iba veľmi nedokonale merať. táto situácia pramení z nedostatku porovnateľných údajov ktoré sa používajú na meranie týchto fenoménov. preto považujem za potrebné a zároveň vhodne využívajúce pridanú hodnotu európskej únie to aby sme sa sústredili na tlak na lepšie informované rozhodnutia a politiky druhým okruhom ktorému by sme sa mali venovať je dôraz na starostlivosť o ženy ktoré opatrujú deti a závislé osoby a vďaka svojej obetavosti a práci sa stávajú v neskoršom veku zraniteľné pretože sa takéto prestávky v pracovnom živote negatívne odrážajú na vyplácanom dôchodku a tým aj kvalite života v starobe. tu je na mieste aby sme tlačili členské štáty k tomu aby kariérne pracovné prerušenia kompenzovali tak aby nedochádzalo k diskriminácii týchto žien. ďakujem. Predseda, ďakujem. Všetko funguje veľmi dobre. Ehm, Jana Tom nasleduje. Teraz hľadiska časového myslel predseda. Nie je tu Jana Tom. Nie je za zelených. Terry Reintke. Tu tiež nevidím. Ehm, vidím, že sa hlási e, za zelených e, pani Ždanoka. Speak on. Áno, ja by som sa chcela um, vyjadriť eh, za tie spravodajkyniu Terry Reintke, ktorá tu dnes eh, nemohla dnes byť. My blahoželáme spravodajkyni a zdieľame množstvo návrhov, ktoré predložila. A vysoko oceňujeme viacero konkrétnych návrhov. Chceli by sme zdôrazniť, že neadekvátny dôchodkový príjem vlastne potom vedie k chudobe u starších osôb. Preto my by sme chceli predložiť pozmenujúci návrh a s konkrétnymi návrhmi. Napríklad my by sme chceli vyzvať Európsku komisiu, aby pripravila európske normy o v systéme udelovania kreditov v penzijných dôchodkových systémoch. A tiež si myslíme, že členské štáty musia urobiť maximum, aby zabezpečili právne nástroje, ktoré e, zabezpečia dodržiavanie práv, e, dôchodkových práv v prípade rozvodov alebo um, legálnej separácie. Takže toto sú naše pozmenujúce návrhy, ktoré by sme chceli k tomuto stanovisku predložiť. Predseda, eh, ďakujem. Teraz Laura Agea za EFDD. Nevidím ju. Za ENF. Pán Matan. Pán Marten, ďakujem pekne. Eh, pani predsednička, je to naozaj veľmi zaujímavá téma, veľmi ťažko. Nemôžeme nesúhlasiť s pani spravodajkyňou, pokiaľ ide o ten návrh so svojom celku, pokiaľ ide o jeho zmysel. Avšak máme tu závažný problém. Kto to zaplatí? Kde nájdeme finančné prostriedky? Pretože už teraz sa snažíme toto vysvetľovať v niektorých členských štátoch, hlavne vo Francúzsku, že je to už koniec dôchodkového systému podľa prero- mm, e, na základe prerozdelenia. Máme tu dve možnosti. Poprvé, predlženie pracovného času a odchod do dôchodkového veku eh, eh, v oveľa neskôršom, možno v, v, v, veku 70 rokov, 71, 72 a tak ďalej. A eh, potom to druhé riešenie, zníženie dôchodkov, ktoré sú vyplácané. Všetko to, čo predložíte, všetko môže byť správne riešenie, avšak je potrebné zároveň aj hovoriť o tom, že táto téma je veľmi náročná, keď ju chcete vyriešiť, pretože sú tu veľké nerovnosti, pokiaľ ide jednotlivé členské štáty. V niektorých členských štátoch dôchodok začína len existovať a takisto sú tam veľké rozdiely medzi mužmi a ženami, ako ste to už povedali. A pokiaľ ide aj o politické, pardon, o, o jednotlivé profesie, a tam máte veľký rozdiel a takisto aj Mm, pokiaľ ide o, žie, o ženy, tam môže e, dôchodok ovplyvniť e, takisto aj systém kapitalizácie a tak ďalej. Takže neviem, kde to všetko môže skončiť. E, ďakujem pekne, pán predseda, že ste ma nechali dohovoriť. Ďakujem pekne. Teraz pani Anne Gierke na 1,5 minúty. Nikierike. Ďakujem pekne, pán predseda. Existuje tu e, naozaj potreba mať e, spoločnú európsku stratégiu. A je, je tu síce európska stratégia, ale napokon ju budú musieť presadzovať jednotlivé členské štáty. A e, jednoducho ako vlastne odkiaľ majú vzniknúť tie prostriedky, ktorým by sa mali platiť e, vlastne potom aj matkám, ktoré e, vlastne stratili čas e, z práce. A uvažovali ste už o tom, že môže no, byť matka aj že namiesto matky teda môže byť doma aj, aj otec, tak aby nemusela sa táto medzera eh, v príjmoch rozširovať Takže skúsme takisto aj možnosť rodičovskej dovolenky, alebo takisto zabezpečme aj možnosť výchovy dieťaťa ako možnosť e, zabezpečenia príjmu, e, pretože to bude treba tiež zaplatiť z, z Fondu Solidarity, respektíve e, tá, takéto akoby e, príjem za výchovu detí určite e, si, e, by, by určite si zaslúžil to, to, že by takisto viedol k zníženiu teda toho rozdielu v odmeňovaní. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi, to veľmi dôležitý problém, ale myslím si, že my ako Európsky parlament musíme vedieť, že penzie a dôchodky sú teda v spôsobnosti a kompetencií e, členských štátov a naozaj sú tu obrovské rozdiely medzi krajinami. V Holandsku napríklad máme druhý, tretí pilier, v iných krajinách takéto niečo neexistuje, čiže ťažko nájsť jedno riešenie na európskej úrovni pre všetkých a pre všetky problémy, ktoré možno, že neboli riešené dlhé roky na národnej úrovni. Vypočul som si aj dnes napríklad min, verejné minimálne mzdy, zavedenie minimálnych e, miest, e, daňové úlavy a e, minimálne započítané roky a podobne. Toto sú všetko veci, ktoré sú úplne mimo kompetencie tohto parlamentu, takže táto diskusia bola zaujímavá. Členské štáty sa môžu navzájom poučiť, môžu si vymeniť skúsenosti, ale všetky tieto legislatívne návrhy prijať za niečo, čo my nemáme kompetenciu, tak neviem, že či to je veľmi dobre využitý náš čas. Ďakujem pekne. Dankeschön. Predseda, ďakujem pekne. A Teraz e, by som dal, e, chcel ešte pripomenúť kolegovi, že my sme už v minulom legislatívnom období sa venovali tejto otázke a nebolo to práve z našej iniciatívy, preto bola tu biela kniha, aj zelená kniha, ktorá sa týka predlženia e, pracovného života, respektíve odchodu do dôchodku a jednoducho aj keď je táto kompetencia Európskeho parlamentu maličká v otázkach eh, dôchodku, avšak nedá sa na to vždy odvolávať, keď sa vám niečo nepáči alebo nepáči sa vám smerovanie nejakej správy. Jednoducho táto téma je a diskutuje sa o nej veľa na európskej úrovni. A No, ale jednoducho takto to musíme vnímať aj v ďalšom našom e, pracovnom procese. Ďakujem pekne a teraz e, prejdeme k ďalšiemu e, bodu našho programu. Teraz je tu implementácia správy Erasmus+. Spravodajcom je Emilian Pavel. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcel povedať, že som veľmi rád, že som mohol pracovať ako spravodajca na tejto správe, pretože Erasmus Plus je projekt, ktorý sa, program, ktorý sa týka množstva európskych občanov, ale my musíme zabezpečiť aj plnú implementáciu, tak aby splnil svoj potenciál. Ako viete, táto správa o implementácii, to, na, na ktorej pracujú výbory EMPL a KULT, boli len e, je, je to správa, ktorá vlastne nastupuje po strednodobom preskúmaní Európskej komisie a pre nás ako Európsky parlament je to príležitosť eh, poukázať na problémy, ktoré treba riešiť, takisto ako aj zdôrazniť, ktoré sú priority tohto programu v rámci výmeny názorov, ktoré som zorganizoval začiatkom septembra, kde boli prítomní aj tie spravodajcovia. Požiadal som Európsku komisiu a dôležité zúčastnené strany Musím povedať, že vtedy sme sa všetci zhodli, že Erasmus Plus je na správnej ceste, ale je tu ešte množstvo vecí, ktoré je možné zlepšiť. E, teraz, keď prejdem priamo k stanovisku, spomenul som už niektoré priority a keďže ja som vlastne mal 1500 znakov, tak musel som sa obmedziť. E, zdôrazňujem, že e, odborná príprava a vzdelávania sú veľmi dôležité a tam takisto je treba zabezpečiť mobilitu a je treba z, z, zabezpečiť aj zodpovednosť tohto systému e, výchovy um, učňovskej mládeže alebo odbor tých, ktorí sa pripravujú v odbornej príprave. Je to dôležité pre pracovný trh a takisto zdôrazňujem, že je tu potrebné zabezpečiť systém uznávania e, vzdelan- dokladov o vzdelaní migrantov a podobne. Takisto e, vo svojej správe poukazujem na to, že je potrebné zabezpečiť aj finančnú podporu e, tak, aby to všetko bolo konzistentné s realitou, aby sa vyhlo diskriminácii a programy sa, program Erasmus Plus sa musí uplatňovať e, nediskriminačným spôsobom. Takisto je veľmi dôležité popis ehm, vzdelania a silaby a takisto je potrebné zabezpečiť, aby v rámci Erasmu bolo možné aj vzdelávanie jazykové a cezhraničné. A, a je dôležité podporiť mobilitu, takže je dôležité, aby práve z účastníci tohto programu naozaj um, si mohli vymeniť skúsenosti z najlepších postupov a tiež um, Myslím si, že je tu veľmi dôležité práve to, že sa môžu navzájom um, vlastne spolužiaci z rôznych krajín veľa naučiť a poučiť predseda. Ďakujem teraz Tom van de Candelare. Kolegas, eerst en vooral wil ik de rapporteur bedanken voor het ontwerpverslag. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj aj k správam ohľadom implementačnej správe o e, fungovaní programu Erasmus+, takže e, reagovali na to už kolegovia aj na pôde výrobu e, výboru KULT. Takže v tomto smere si myslím, že je naozaj dôležité dať tomu adekvátnu váhu a adekvátne ocenenie, najmä kolegom z výboru KALT. Ja som bol sám v roku 2005 jeden z mojich študentov na tomto programe Erasmus, takže z vlastnej skúsenosti a takisto aj na základe viacerých stretnutí s aktérov sa rád zapojím do tejto témy. Dnes ráno som napríklad bol na univerzite, ktorá bola zapojená do nábehu, do spustenia tohoto programu Erasmus+, a jedna z hlavných tém bolo zabezpečiť, aby kvalita bola zachovaná. A študenti naozaj potrebujú mať kvalitnú výučbu e, na škole, bez ohľadu na to, na akej škole sa nachádzajú. Takže tá kvalita musí byť rovnaká a malo by byť urobené všetko preto, aby program Erasmus Plus zvýšil ich šance na trhu práce. A ešte jedna poznámka, taká pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci návrh možno, e, poznatky, znalosti, ktoré získavajú títo stážisti, študenti prostredníctvom svojich skúseností v Erasmus+, to všetko by mali mať schopnosť využiť na trhu práce Um, aby dokázali využiť tieto hodnoty, aby sa dokázali zviditeľniť a v prípade vlastne to zvýhodniť pri akomkoľvek budúcom zamestnaní. Ďakujem pekne. Pán Stevens za EKR, ten tu nie je. A Renáta Weber za ALDE, nech sa páči. Ten tu tiež nie je. Pán Penas, nech sa páči. Pán Penas, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu. Takisto ďakujem aj za veľmi konštruktívny prístup, ktorý si zachoval v tomto smere, za otvorenú mysel v tomto smere. Je dôležité, aby pokračoval ďalej s takouto otvorenou myslou. A myslím si, že tie základné prvky, ktoré tu sú, je znižovať nerovnosť medzi využívateľmi tohoto programu z rôznych členských štátov a takisto aj e, dostatočné e, informácie, ktoré budú e, zabezpečené pre všetkých účastníkov. Je dôležité, aby sa v strednodobého horizonte stal program Erasmus Plus riešením zlej situácie na trhu práce s zamestnanými mladými ľuďmi Takže v tomto smere je dôležité na tom pracovať a musíme si uvedomiť, že máme tu naozaj nevyhnutnosť poskytovať viac informácií nielen o univerzitnej mobilite, ale takisto aj o profesionálnom učení, o odbornom a e, profesnom raste a takisto aj o dostupných prax, e, dostupných, dostupnej praxi. V, v mojej krajine napríklad Eh, keď navštevujete vysokú školu so znevýhodnením, tak máte len obmedzený prístup k tomuto programu. Najmä to bola len tretina študentov so znevýhodnením počas posledného roka. Takže v tomto smere si myslím, že tento program môže byť zaujímavý eh, názor pre znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí, ale treba klásť osobitnú eh, pozornosť najmä na to, aby prax na úrovni firiem nebola taká, že budeme tu vidieť len nahrádzanie vlastne bežných pracovníkov takýmito štipendistami alebo stážistami. E, na záver by som rada ešte počerkla a budem citovať Antony Nerviho, talianského e, univerzita, ktorý povedal, že program Erasmus robil viac pre koheziu Európy ako čokoľvek iné. Je to naozaj silný signál pre, Európ, e, pre Európanov. Je to dôkaz toho, že tu sa nachádza práve to bratstvo medzi národmi Európy a v tomto smere musíme vynaložiť veľké úsilie preto, aby práve tento program slúžil tomu, aby sme znižovali nerovnosti um, na európskej úrovni a zlepšovali prístup pre všetkých a nie naopak, aby sme prehlbovali rozdiely a zvyšovali nerovnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Karim, Adeli, nech sa páči. Tá tu nie je. Laura Agia, tá tu tiež nie je. Dominik Máte, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh stanoviska k tejto správe má jasný unionistický cieľ mobilizácie obyvateľov a takisto aj práva na informácie. Táto mobilita sa týka dospelých eh, s akoukoľvek úrovňou vzdelávania. Táto mobilita by mohla umožniť, aby sme predchádzali budúcej mobilite, aby sme umožnili nezamestnaným hľadať prácu aj v rámci iných európskych regiónov, ktoré nemajú dostatok pracovnej sily. O to ešte viac, že v súčasnom svete spravodajca zdôrazňuje potrebu integrovať e, aj migrantov, ako keby náhodou, do tohto programu Erasmus+. A vzhľadom na to posledné povedané, ako keby sa vzdialoval od toho pôvodného cieľa, ktorý si stanovil, ako keby všetkých chcel dostať do jedného košiara. So, weitere Wortmeldungen habe ich derzeit. Takže ďalšie prihlášky o slovo nemám. Helga Stevens uvedala, eh, že príde neskôr. A teraz vlastne jej dám slovo. Nech sa páči. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ik wil natuurlijk allereerst de rapporteur bedanken en ook feliciteren. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať za dobrý návrh. Myslím si, že určite budeme mať veľmi dobrý výsledok. Je tu len niekoľko dôležitých pripomienok. Ak môžem, úplne súhlasím s spravodajkyňou Erasmus Plus určite má pozitívny vplyv na pracovný trh, poskytuje možnosti ľuďom získať určité konkrétne zručnosti pre pracovný trh. A keď ste sa rozhodli pre Eras, program Erasmus, určite sa ľahšie dostanete k pracovnému miestu. Takisto to potvrdzujú aj čísla a určite investície do Erasmus Plus sú investície do zamestnanosti a pracovných miest. Veľmi ma teší, že chcete aj lepšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a pracovným trhom. To je určite kľúčové, pretože keď vzdelávanie nevychováva ľudí e, pre pracovný trh, tak to potom má katastrofické dôsledky pre hospodárskú súťaž a je takisto treba zdôrazniť aj tú, to premosťovacie vzdelanie, čiže vzdelávanie eh, v rámci tí, ktorí študujú a sa vzdelávajú, musia mať jednoducho čo najväčšie možnosti. A v súčasnosti tu existujú kvantitatívne ciele v rámci Erasmus+, ale myslím si, že mali by sme sa dívať aj na kvalitu. Nielen na kvantitu a nielen na počet študentov, ktorí sa zúčastnili a podobne. A po druhé, myslím si, že musíme viac žiadať aj dostupnosť či prístupnosť v e, rámca či siete Erasmus+, pretože e, v súčasnosti sú s tým určité problémy Napríklad eh, je tu vysoká administratívna záťaž, eh, je potrebné, alebo často si musia účastníci, účastníci platiť eh, prekladateľské či tlmočinské služby a často ide aj o osoby, ktoré sú zraniteľné, pričom to nie sú osoby, ktoré majú vyslovene postihnutie, ale teším sa, že máme túto správu a teším sa na spoluprácu aj s spravodajcom. So, dankeschön. Predseda, ďakujem pekne. OK. Deadline for the amendments am 29. Pred termín je 29.9 na pozmeňujúce návrhy a my potom 8.11. budeme potom posudzovať tieto návrhy, takže ďakujem pekne za tieto vaše návrhy a ja som slúbil, že budeme e, hlasovať o 17.45 a teraz e, tí, čo fajčia, mi poďakujú e, a chcel by som sa ospravedlňovať tým, ktorým som nedovolil viacej hovoriť, e, pretože teraz máme čas a máme prestávku do 17.45.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

Dann starten wir in die Abstimmung. Ich rufe auf. Takže prejdeme hneď k hlasovaniu, teda hovorím o, o dneska pod programu číslo 10. Najprv budeme hlasovať o prípade Microsoft vo Fínsku. To hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasoval každý. Týmto sme hlasovanie ukončili. Bolo to prijaté. Teraz je to prípad EGF Ericsson zo Švedska. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Ďakujem pekne. Bod číslo 11 mod business modely. A je tu kompromis C. Kto je za, kto je proti? To bolo prijaté. Kompromis N. Kto je za? Kto je proti? Bolo to prijaté. Potom kompromis D. Kto je za? kto je proti, to sa zdržal, prijaté. Kompromis E, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, prijatý. Potom odsek 1A, nový, 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis F, dafür,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 Haben alle abgestimmt? Hlasoval každý. 38. Konec hlasovania. Bolo to prijaté. Kompromis U. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis E, I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis je, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý Kompromis M, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Odsek 4a. Bol stiahnutý, prepačte. 4a, 4b nový, 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 65, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis O. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Odsek 5a, nový, 75, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis P. Kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Prijatý. Kompromis Q. Kto je za? To je proti? to sa zdržal? Prijatý. Kompromis R. Kto je za? Proti? to sa zdržal? Prijatý. Kompromis P, B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý kompromis A. Nie, ospravedlňujem sa. 8, 7A nový, 89, to je za. To je proti. To musíme elektronicky overiť. Osemdesiat hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý kompromis A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A týmto sa dostávame k trojke. Prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý tá druhá časť. Druhá časť tým pádom vypadla. Spodnem sa. Úvodné ustanovenie A. Pozmeňte návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutá. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A celkové hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý? Koniec hlasovania. 35 eh, za, 2 proti, 9 sa zdržalo. Ďakujem pekne, blahoželáme spravodajcovi. Teraz So, dann ist aufgerufen die Nummer 12 in der Tagesordnung. Ďalej tu máme ešte číslo 12 v programe Európsky semester a priority na rok 2016. Je tu kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý GA, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. A kompromis A, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý.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 kto sa zdržal, to musíme overiť. Otváram hlasovanie 28. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. 30, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Otváram hlasovanie. To musíme odveriť. 30. Hlasoval každý. Koniec hlasovania a bolo to zamietnuté. 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Ďalej pozmeňujúci návrh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 Otváram hlasovanie 24-24, čiže to je zamietnuté. Teraz pokračujeme. Pozmeňte návrh 50, kto je za? Kto bol za, kto je proti zamietnutý? Kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej 52, kto je za, prvá časť, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá druhá časť, kto je za, kto je proti. Dneska to sa, ťažko sa mi tu vidí, musím vás zase požiadať o preverenie. Druhá časť, prosím, elektronicky hlasujte. Hlasoval každý. Týmto je hlasovanie ukončené a je to odmiet, zamietnuté. Ďalej pozmeň sa 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Dobre, overíme to. Elektronicky hlasoval každý. Bolo to prijaté. Dnes nedobre vidím. Tak 55, ehm, to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnuté. 55 overíme. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nož, dobre, overíme 57. Elektronicky, prosím. Hlasoval každý. Tým sa hlasovanie končí. Bolo to prijaté. Nuž, ja to nechám overiť, keď mi to celkom nie je jasné. 59 no. to je za. To je proti kto sa zdržal, zamietnutý. Nuž, takže 59 hlasujme elektronicky, lebo mi nedôverujete. Hlasoval každý. Zamietnuté. 59 a 60 sú identické. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis H, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis N, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej 76 to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý. Čo to? Chcete overiť? Dobre, tak 77 to je za, proti, kto sa zdržal. Dobre, elektronicky prosím 77. Hlasoval každý, prijatý. 79, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Môžeme to elektronicky overiť. 79 elektronicky. Hlasoval každý. Ono je tomu tak. Prijatý. 81, 82 sú identické. Môžeme hlasovať naraz. to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Ďalej máme 97, to je dodatok ku kompromisu 1, v druhej časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej. 93. Tu je menovité hlasovanie požiadavka od socialistov. Čiže najprv, kto je za to, že to bude menovité hlasovanie? Kto je za toto roll hlasovanie? ten musí sa postaviť Tak to vyzerá podľa u vás jedna štvrtina. Typujem, že vyzerá to ako jedna, viac ako jedna štvrtina. Takže elektronicky budeme hlasovať o 93. prvá časť. Hlasovanie otváram.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 Tu máme druhú časť 93, tiež je to menovité hlasovanie. Opäť menovité hlasovanie teda, takže ešte raz prosím, musíte potvrdiť, že ste za menovité hlasovanie. Je to určite dobré pre váš obehový systém. Takže krvný obeh, takže teraz 93, eh, podobne ako sme 93, otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Týmto je hlasovanie ukončené a je to zamietnuté. Kompromis D. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej 95, kto je za, kto je proti. Nož, e, nie je to celkom jednoznačné z vašich rúk. Dobre, tak elektricky overíme 95. Hlasoval každý. Hlasovanie tým pádom končím. Je to zamietnuté. Teraz 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Musíme overiť elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté. Teraz máme opäť jednomenovité hlasovanie, požiadavku od SAD k 98. Dá sa, že to je viac ako jedna štvrtina vás. Ďakujem pekne. Tak hlasujeme o 98 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Mám 99, to je za. To je proti, to sa zdržal, prijaté. Teraz 102, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže to musíme overiť e, elektronicky. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 103. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý 104 s pod, hlasovaním Prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Nož, musíme to overiť. Prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasoval každý, takže bolo to prijaté. Druhá časť 104, kto je za, To je proti, kto sa zdržal. Prijaté tá 105, kto je za, to je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Ďalej 107, opäť e, hlasovanie po častiach. Prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Druhá časť, kto je za, to je proti, to sa zdržal. Ja si myslím, že to bolo prijaté, ale musíme to overiť. Hlasoval každý. Vyzerá, že tomu tak je, takže teraz je koniec hlasovania, bolo to prijaté a ešte tu tretia časť, to je za, to je proti, to sa zdržal. Môžeme overiť tú tretiu časť elektronicky. 107. Hlasoval každý? Zamietnutá. To osmička. To je za? kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo zamietnuté. Dobre, overíme to. 108 elektronicky. Hlasujte. Hlasoval každý. Je tomu tak. 22, 22. Tak je to zamietnuté. 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Už 110. Prepačte, 109. Budeme hlasovať elektronicky. Hlasoval každý. V poriadku. Bolo to prijaté. Ďalej 110. Kto je za? to je proti, kto sa zdržal, prijatý, 111, to je za, kto je, je proti, kto sa zdržal, prijatý, 112, bol stiahnutý, nie? Nie, 112 nebola stiahnutá, musíme hlasovať, to je za, to je proti, kto sa zdržal, Dobre, tak 112 overíme. 112. Otváram hlasovanie elektronické. Hlasoval každý. Zamietnutý 43 proti 4. Kompromis je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 118. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 119. Kto je za? to sa, to je proti, to overíme tú 119, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. A výsledok je, že to bolo zamietnuté. 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal to tiež musíme overiť, 121 elektronicky hlasoval každý. Koniec hlasovania, bolo to prijaté. Kompromis L, kto je za? S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Tak ako je to tam uvedené. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Bolo to prijaté. Ďalej 132. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 134. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis M. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal?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 a 142 elektronicky overíme. Hlasoval každý. Je tomu tak, takže je to zamietnuté. 143, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 145, Nechcete overiť? 143 overíme. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 144. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 145. Kto je za? Proti? Tu sa zdržal. Zamietnutý. A pôvodné ustanovenia. Pozrite na číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Potom trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A už sme sa dostali k záverečnému hlasovaniu o celom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Takže správa bola prijatá. 35 ku 12 hlasom. Nikto sa nezdržal. Takže blahoželáme spravodajcovi a týmto sme dokončili dnes program a budúca schôdza je popoludní 12. E, a 13. oktobra. Teraz 12. popoludnia, 13. dopoludnia. Pekný večer.